Milí kolegovia, dámy a páni, začneme s našou prácou. Otváram dnešné zasadnutie. Pracujeme v sále, ktorá obvykle, v ktorej obvykle prebieha zmierovanie. A predseda výboru pre rozpočet nepresahuje, aby nejakým spôsobom nepresiahol počet členov. To nie je príjemné, ale nemáme tu ani hodiny, takže vôbec neviem, koľko je hodín, čo, no, čo sa dá robiť, ale inak môžeme pokračovať ako normálne. Videli ste návrh programu. Navrhujem, aby sme e, k rôznemu pridali ďalší bod. A tu by som ale chcel poznať vaše názory. Financovanie humanitárnej pomoci v Sýrii. Je to téma, ktorú predseda AFETu požiadal, aby sme o tom porozprávali. Takže na konci našej schôdze sa budeme venovať aj tomuto bodu. Ak nemáte poznámky alebo pripomienky, tak budem považovať návrh programu schôdze za schválený. K bodu číslo 2 oznámenia máte v Kobu News, tak nebudem sa k ním vracať. Bod číslo 3 schválenie zápisnice zo schôdze z 24. apríla. Ako obvykle, ak nebudete mať pripomienky k tejto zápisnici do konca našej schôdze, tak ju budeme považovať za schválenú. Môžeme ísť hneď na bod číslo 4, 5, 6, 9, 10. Hm. Situácia prác na viacročnom finančnom rámci a návrhoch opravných rozpočtov na rok 2013. Urobím rýchle všeobecné uvedenie a následne ho doplnia alebo pozmenia jednotliví spravodajci. Každý z vás určite vie, že Európsky parlament veľmi jasne vo svojom uznesení z 13. marca vyjadril a zopakoval to verejne aj súkromne hlasom predsedu parlamentu alebo vyjadreniami našich spravodajcov a aj mojimi, že pre nás dohoda o viacročnom finančnom rámci je prepojená alebo napojená a samozrejme aj bude závisieť od výsledkov rokovania o viacročnom finančnom rámci, ale aj s potrebnou dohodou o dodatočných platbách na rok 2013. A tieto dodatočné platby, tak tam sú dve rôzne témy. opravný rozpočet číslo 1 na financovanie vstupu Chorvátska a aplikácie európskych politik pre Chorvátsko od 1. júla tohto roka a opravný rozpočet číslo 2 Je to 11 miliard 200 miliónov, tak ako to navrhla Európska komisia, aby sa eh, oneskornené platby z roku 2012 zaplatili a rovnaký, eh, rovnako žiadosti na platby na rok 2013. Eh, je to veľký objem, tak ako to obvykle, obvykle býva koncom 7-ročného obdobia. Po mnohých bilaterálnych stretnutiach a vzhľadom na to, že ťažko môžeme prijať alebo že Rada a írske predsedníctvo nechcú prijať prepojenie e, platby 2013 a VFR 2014-2020. Mali sme akýsi minisummit pre rozpočtové otázky podľa článku 324 zmluvy o fungovaní EÚ. A minulý týždeň na pozvanie predsedu Európskej komisie predseda Schulz a ja, írsky predseda vlády a predseda a minister Gilmore sme mali stretnutie, aby sme našli kompromis, ktorý by nám umožnil začať paralelné rokovania o oboch týchto témach. Nakoniec sa nám to minulý týždeň podarilo a tento kompromis uvažuje o tom, mať písané zapisnice Uvažuje sa, že rada, aby preukázala, že pochopila obavy parlamentu a že írske predsedníctvo tiež zdieľa tieto obavy. Rada sa vyhlásila, že je pripravená, že budú dostatočné finančné prostriedky na dodatočné platby na rok 2013, ak to bude v dvoch eh, líniách alebo v dvoch objemoch prvá platba, platba by bola 7,3 miliardy a druhá časť by bola neskôr. A tá druhá platba a jej dohoda by bola simultána spolu s dohodou o VFR. A v tomto duchu sme od nasledujúceho dňa v našom výbore prijali prostredníctvom politického uznesenia návrh opravného rozpočtu číslo 2, ako aj návrh opravného rozpočtu číslo 1. A do uznesenia na schválenie číslo, toho čísla 2 sme dali dohodu princípu tých dvoch objemov alebo dvoch platieb ako náhle tieto prebehnú, teda že by tá prvá bola tých 7,3 miliardy o rozdelení týchto dodatočných platieb, priority parlamentu, ktoré sú rovnaké ako v komisii, aby sa to bralo do úvahy a nielen priority rady. pondelok tohto týždňa sme mali prvý trialóg rokovaní o VFR. Táto svodza bola relatívne krátka, pretože írske predsedníctvo prišlo neskoro kvôli technickým dopravným problémom, ale aj tak schôdza trvala pol hodinku či hodinku, ale to umožnilo našej delegácie, našim spravodajcom jasne upozorniť, aké je stanovisko parlamentu k bodom, o ktorých sa bude rokovať. A síce flexibilita, revízna e, klauzula v priebehu, vlastné zdroje, jednotnosť e, rozpočtu a samotné čísla, samotné objemy. Hlavne ten posledný bod bol pre nás dôležitý, pretože už niekoľko týždňov sme spozorovali určitú tendenciu v ostatných dvoch inštitúciách, dokonca aj v našej trochu, ako keby v každom prípade tie čísla už Európska rada povedala, že už je to vyrité do kameňa, do mramoru, ale veru nie. Všetko sa dá ešte vyrokovať, všetko. To neznamená, že Európsky parlament bude bojovať na všetkých líniách a vo všetkých bodoch, ale v uznesení z 13. marca Hlavne pokiaľ ide o ten odsek 4, sme povedali určité veci. A sú tam dve kategórie čísel. Globálne stropy tých e, viazaných prostriedkov a prerozdelenie medzi kategóriami, rozpočtovými riadkami s posled- eventuálnymi dôsledkami pre všetky členské štáty. A v tomto prerozdelení je niekoľko prvkov, ktoré nezávisia od rokovania e, o finančnom rámci, tak ako ich vedieme, ale ktoré závisia od rokovaní od obsahu nariadenia o jednotlivých politikách, politickej, koheznej, e, politike, o výskume. To všetko sú politiky, ktoré sú finančne veľmi náročné a je možné, že keď sa bude rikovať, rokovať o týchto veciach, tak e, navrhne e, nejaké iné veci, než tie návrhy, ktoré predložila rada. Takže chceme ešte eventuálne dodať aj body o rokovaní, teda o týchto číslach. Rade a istskému predsedníctvu sme predložili návrh nariadenia o VFR a návrh medziinštitucionálnej dohody, ktorý vychádza zo stanoviska parlamentu. Tieto texty vypracovali naši spravodajcovia, dostali ste ich mailom hodinu predtým, ako sme ich odovzdali írskému predsedníctvu a Európskej komisii. To bolo v pondelok. A dohodli sme sa v pondelok. že druhý trialog formálny bude 28. mája. Ale keďže čas tlačí, pretože spoločný cieľ troch inštitúcií je ísť čo najďalej počas, dosiahnuť najväčší pokrok e, počas írskeho predsedníctva, teda do konca júna. A ak by sa dalo, dosiahnuť finálnu dohodu hneď po skončení írskeho predsedníctva alebo pred letom, tak sme boli toho názoru, že by sme mali trochu zrýchliť rytmus prác. Práce už začali neskoro, vieme z akých dôvodov. A spravodajcovia vyjadrili svoju ochotu, že hoci kedy, aj hoci ktorý deň, budúci týždeň v Štrasburgu, sa stretnú so svojimi homologmi, kolegami z, Európskeho, z Európskej komisie a z Rady. Prípravné schôdze v Rade sú naplánované na technickej úrovni, teda na úrovni zamestnancov, parlament po schôdzi kontaktnej skupiny včera ráno sme sa rozhodli a povedal som to ministrovi Gilmorovi, ktorý to pochopil aj prijal, že tieto prípravné práce by mali sa viesť na úrovni politickej. V našom prípade sú to spravodajcovia a teraz rada a komisia musia stanoviť, eh, ktorí budú ich zástupcovia, ktorí majú politický mandát na rokovanie o politických veciach. Ale my skutočne eh, veľmi oceňujeme a zároveň veľmi dôverujeme nášmu týmu sekretariátu a administratíve, ale týmto bodom, ktoré som spomenul, to sú vysokopolitické témy. Samozrejme, technické detaily budú zložité a budeme potrebovať, potrebovať našich spolupracovníkov z administratívy, ale všetky tie rozhodnutia sú politického charakteru a preto tam spravodajcovia musia byť, to ich práca. Takže na tomto sme sa dohodli Zaznamenali sme ale veľké rozpory alebo takú e, veľkú nepríjemnosť v útorok. ECOFIN dostal návrh opravného rozpočtu číslo 2 a ministri financí nebrali absolútne do úvahy to, čo sme dohodli na samite článku 324 z minulého týždňa. Takže tam, kde sme sa dohodli že dodatočné platby sa rozhodnú v tých dvoch objemoch. Tá prvá platba i hneď tých 7,3 miliardy a druhá platba objem sa ešte upresní. Formálne sa rada nechcela zaviazať až do tej výšky 11,2 miliardy. V momente podpisu dohody o, M- o VFR, ale pre ministrov financií že dobre, OK, zvýšime platby na rok 2013. Dobre, bude minimálne potrebné 7,3 miliard, možno aj viacej. A tiež sa zhodli na tom, že dáme 7,3 miliardy v momente podpisu VFR a ak ešte potom bude treba viacej, no tak uvidíme v oktobri. No ale to nie je to isté. 7,3 miliardy len na začiatok rokovania o VFR a oni to dali na 7,3 e, miliard na konci podpisu, teda na konci rokovania. Keby som chcel byť veľmi negatívny, tak je to absolútny opak. V kontaktnej skupine sme sa rozhodli, ale že nebudeme negatívni. Ale ani naivní. Pokračujeme v rokovaní o VFR e, na základe tých okolností, ktoré som spomenul. Non-stop schôdze a stretnutia na úrovni spravodajcov s ich proťažkami z ostatných inštitúcií 28. mája bude dôležitá schôdza a my pripravujeme aj harmonogram schôdzi na jún minimálne budeme potrebovať 2-3 trialógy. Spravodajcovia nám povedia, ako to vyzerá, ale zároveň som včera večer telefonicky povedal ministrovi Gilmorovi, že písomne potvrdím dnes, už som pripravil list prezident, s predsedom Šulcom, zašleme ho dnes, aj vy ho budete mať samozrejme k dispozícii a tam pripomíname, že pokiaľ ide o platby na rok 2013, pre Európsky parlament je to podmienka sine qua non pre dohodu o VFR a rozhodnutie ECOFINu je protirečivé tomu, čo sa dohodlo pri kompromise s írským predsedom vlády a s predsedom e, Rady pre všeobecné záležitosti minulý týždeň, takže Takže bude potrebné, aby írske predsedníctvo rozhodlo, či chce dohodu o VFR podpísať za svojho predsedníctva, alebo či chce podpis dohody o VFR presunúť na 15. október. Toto to vlastne znamená. 15. október a možno, samozrejme za podmienky, ak sa dohodneme o obsahu VFR. Takže za takýchto okolností začíname tie paralelné rokovania platby na jednej strane a VFR na druhej strane. Potom sa vrátime ešte k opravnému rozpočtu číslo 1, ktorý má tiež určité špecifické problémy. No, k tomuto bodu. Chce niekto doplniť moje uvedenie alebo komentovať, pozmeniť spravodajcovia? No, Reimer, Ivajlo, Jean-Luc, An, tiež nie. No vidíte, ako dobre fungujeme. To je stalinovský systém. Keď predseda hovorí, tak spravodajcovia čušia. Všetci ste pochopili, skutočne je to vynikajúca tímová práca. Spravodajcovia, spolupracovníci a robíme to vo vynikajúcej dohode s predsedom Šulcom, ale pani Duran požiadala o slovo. Ďakujem, pán predseda, za toto uvedenie a informácie. Už sme mali niekoľko správ, ale rada by som upozornila, aj vy ste to hovorili, ale nastela by som na tom, že v rade je postoj, samozrejme musíme pokračovať, ale je to postoj, ktorý len ťažko môžeme prijať, že robia predpodmienky alebo tá podmienka, ktorú my sme stanovili, tak e, neviem, nepostupujú správnym spôsobom a to je trochu prehnané. Aj keď je tu predstaviteľ rady, mali by sme postupovať tak, alebo to, čo oni ukazujú, tak to je skutočne prejav zlej vôle, ak chcú mať otvorené a úprimné rokovanie. Ja neviem, do akej miery si želajú otvorenú diskusiu. To je prvá vec, ktorá nás vedie k tomu, aby sme boli veľmi pozorní. A pokiaľ ide o čísla, tam tých 7,3 miliardy, pripomínam, ale obvykle malo by to byť 16,2, takže tých 7,3 miliardy, je to tá prvá platba alebo prvá časť a potom tá druhá 11,2. Ešte stále to nepokrýva celý ten deficit, s ktorým začneme, keď začneme z VFR s takým vysokým deficitom, keď vieme, že vo všetkých nevyplatených veciach, tak je tam ešte ďalšie 11,2 miliardy. Takže sú tam aj určité administratívne oneskorenia, ale aj tak. Po tretie, myslím si, v trialógu o tom budeme hovoriť. Keby sme sa ponáhľali, tak to by nebolo dobré a navyše treba seriózne pracovať a mať určitý čas ale ukázať aj rade, že chceme a potrebujeme čas na rozhodnutie, aby sme získali terén v rokovaní s radou. To bolo niekoľko úvah k situácii, ktorá je trochu znepokojivá a zároveň toto je aj terén, na ktorom budeme v budúcich týždňoch pracovať. Ďakujem Izabel, zdieľam vaše pocity. Žiadne ďalšie poznámky ale áno, Salvador požiadalo slovo. Ale rozpráva sa so susedmi. Salvador. Ďakujem, pán predseda. Len aby som vyjadril súhlas s tým, čo ste povedali a zopakoval to, čo sme už povedali inokedy. My nie sme poslanci z, Marsa a, z Marsu a ministri nie sú zástupcovia Venuše. My zastupujeme rovnaké krajiny a mali by sme obhajovať spoločné veci. Na jednej strane samozrejme e, rozpočtovú disciplínu, fiškálnu konsolidáciu národné parlamenty a my ako europoslanci musíme obhajovať kontinuitu E, rozpočtu EÚ, ktorý by mal slúžiť pre už 28 členských štátov budúcich 7 rokov, takže mne sa nepáči verbálna dynamika konfrontácie medzi nimi a nami, ale mali by sme sa snažiť nájsť spoločné stanovisko a v rámci toho sme dosiahli veľmi priateľnú e, zhodu že je potrebné podporiť čísla opravného rozpočtu, tak ako to pripravila Európska komisia DG pre rozpočet. Bohužiaľ, vyjadrenie ECOFINu nie je postačujúce, pretože pro, po mnohých prácach, a my vieme, čo v rade znamená veľa práce, medzi ministrami hospodárstva a financí, tak oni dosiahli dohodu o 7,3 e, miliardách eur. Ale akokoľvek sa snažíme nájsť vo vyhlásení ECOFINu, nenachádzame ten kompromis, aby sa našlo aspoň minimum na pokrytie platie v roku 2013 a podľa čísel jedinej inštitúcie, ktorá je autorizované predkladať čísla, a to je Európska komisia takže to je 11,2 miliardy na rok 2012 a to je len východisko. Ešte máme manevrovací priestor v rokovaní a žiadame aj vás ako predsedu, aj spravodajcu Giovanni Holaviu, on tu dnes nie je, ešte tento týždeň. Je možné mať alebo je rokovanie rady o rozpočte a tam by mohlo sa pozmeniť vyjadrenie ECOFINu, aby sa tam prijalo to rozhodnutie pokryť 1,2 miliard potreby platieb, ale toto vyhlásenie rada ešte neurobila a je potrebné, aby to urobila. Samozrejme, potrebujeme pokrok v stanovisku rady, som si istý, že máme rokovací mandát. Ale čo je teraz dôležité, a to rokovanie o VFR, budúci týždeň bude rokovací mandát rady a dúfam, že budeme postupovať rýchlo, ale keďže rada prebrala svoju vetu od nás v rozpočte, že nič nie je dohodnuté, kým všetko nie je dohodnuté, tak je to tak a rokovania sú otvorené na oboch stranách. A ja dúfam, že do júnového plena o rozpočte sa príjmu adekvátne rozhodnutie. Ďakujem. Salvadora teraz Reimer Böge. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, Alan. Z môjho pohľadu na začiatku rokovanie, eh, ktoré som zažil tu, v parlamente jedno z najväčších sklamaní, ktoré som tu kedy zažil. No eh, otvorenie. A jasné je aj jedna vec a treba to vládam jasne povedať. Keď Európska rada požiadala predsedníctvo, eh, veľmi eh, rýchlo viesť rokovania s Európskym parlamentom, tak toto nie je dostatočné, aj keď my sme boli ochotní rokovať, no a predsedníctvo rady očividne dodnes nemá vážny mandát, aby s nami mohlo vážne a seriózne rokovať. No a preto to je škandál udalosti z posledných týždňov, že tak komisia, ako aj vyhlásenia predsedníctva rady na verejnosti vzbudili dojem, ako keby bola chyba parlamentu, že sa nič nehýbe. Nože ja by som chcel varovať obe inštitúcie predtým, aby niečo takéto opakovali. My zo seba nenecháme predsa robiť hlupakov. No a po druhé, keď sa pozrieme na to, čo teraz sa očividne aké podklady predsedníctvo rady o tom, čo treba robiť, tak eh, sa dá skonštatovať, že ešte sú otvorení diskusnému procesu a štyri kľúčové otázky, ktoré nie sú však výlučné, o ktorých treba rokovať, eh, že v zásade nie je úplne jasné, na akom základe a aký priestor ešte existuje, aby som mohol rokovať s parlamentom. Začína to od otázky revízie, kde hovoríme o, revíziách pod voľbách, po voľbách ako úplne s inými intenciami, ako to, o čom sa práve diskutuje. Čo je ešte miernejšie ako to, čo je aktuálne. Čo sa týka vlastných prostriedkov, je tu veľká zdržanlivosť a vyslala otázka cestovnej mapy, ale nie je jasné, do akej miery mala byť závis, zá, záväzná, no čo sa týka rozpočtu, tak eh, zdá sa, že toto je trochu menej nebezpečné z hľadiska odborníkov rady. No a pri flexibilite sa hovorí o tom, že, že flexibilita už je daná v dohodách eh, Európskej rady. Hovoria tu o mnohých nástrojoch, o rôznych maržách, fondoch a tak ďalej. A keď sa porovnajú čísla, tak eh, zistíme, že máme veľa menej ako dnes. No a článok 109 záveru rady hovorí o maximálnej miere flexibility. Takže vidíme, že na rade a v rade sa zaoberajú tým, aby tie mierne potvorené dvere Európskej rady opätovne zatvorili a zredukovali. No a na toto sme, toto sme nechceli. No a keď sa ďalej hovorí o tom, že sú ochotní kontakty s parlamentom, ak chceme mať kontakty, tak môžeme ísť na plac do Luxemburga alebo na diskotéku. To je zábavnejšie, to nie je rovina, na ktorej musíme spolu pracovať a možno by bolo dobre členským štátom to povedať, že keď sa bude takto postupovať, že odmietame zodpovednosť za omeškania, pretože za to je zodpovedná rada, pretože v ostatných mesiacoch sa nedokázali nedokázali to ďalej rozviesňať nielen čísla, ale všetky elementy, ktoré Európska rada, aj keď mali isté kompetencie, nedokázali to rozložiť tak, aby bola, boli možné rokovania s parlamentom tak, aby prebehlo, prebehlo postup súhlasu, tak ako je uvedený v zmluvách. No a ja nevidím, že by rada prebrala svoju zodpovednosť, aj ktorá aj vyplýva zo zmluv. Ďakujem. Merci, Reimer. Ďakujem, Reimer. Naozaj vynikajúco si to povedala Jutta Haug ti aplauduje, ti tlieska. A ja dodávam. Rada ECOFIN, ktorá sa skutočne bola vynimočná pri udelovaní pomoci v Cypre a dala hold up malým teda sporiteľom cyperských bank. A to jednomyselne to bolo rozhodnuté tak akú lekciu zodpovednosti môže dávať rada ECOFINu, tak to je skutočne veľmi obmedzená možnosť. Ivajlo chce niečo povedať. Um, Ďakujem pekne, predseda. No však trialógu. Úplne súhlasím s vami. A uh, Reimerom rada nebola ochotná rokovať a neboli ochotní dohodnúť sa dostatočne včas na ďalšom stretnutí Zdá sa, že majú problém so začiatkom, s otvorením rokovaním a to je veľmi zlé pre eh, celý kalendár, ktorý sme prijali. Rád by som sa niečo spýtal komisia. No už eh, súvisí to s opravným rozpočtom číslo 2. Začíname byť smetení eh, z tých rôznych čísiel, ktoré za ostatné mesiace od komisie počúvame, aký je očakávaný deficit rozpočtu. Minulý rok sa hovoril 3 miliardy, potom 16 miliard, potom komisár Levandovský výboru pre rozpočet povedal, že budete ďalšie, možno 18 miliard z tohto roku, ktoré zostanú. No a potom komisia prijala rozpočet na 11 miliard, no a my sme pochopili, že toto je možné, že toto, o tomto sa môže rozhodnúť počas rozhovorov na rade No a teraz v záveroch ECOFINu sme sa dopočuli, že komisia tiež odsúhlasila 7,3 miliardy a mňa by zaujímala, aká je predpoveď komisie, kedy komisia zastaví platby tento rok. Minulý rok zastavili platby koncom októbra. Čo, aké sú potreby komisie momentálne? Pretože ja myslím, že závery rady sú absolútne nepriateľné, pretože rada má povinnosť navýšiť príspevky tak, aby eh, mohla platiť a komisia mohla platiť eh, účty. No a my chceme eh, prijať nový MFF vyčistený, ale predchádzajúcimi číslami to nie je možné, takže rada nemôže považovať parlament za zodpovedný s týmto znením dohody o MFF. No a ja očakávam jasnú odpoveď, kedy bude ďalší dátum, keď komisia nebude mať, uh, nebude mať prostriedky na platenie faktu. Ďakujem. Le... Je salue la présence du directeur général qui aura... Oceňujem prítomnosť generálneho riaditeľa komisie, kto určite vystúpi po poznámke aj po otázke Ivaila Kalfina, ale ešte Goran Ferm. Uh, Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedal Ivalo a s tou otázkou na komisiu. Včera som si prečítal uh, rozhovor s, so švedským ministrom financií po tej, tej menšine, ktorá nechcela prijať ani 7,3 miliardy na rade a on hovorí, náš odhad je taký, že aké sú skutočné pot- okamžité potreby, to, je približne, to sú približne 2 miliardy eur. Takže Mňa by zaujíma, odkiaľ má tieto čísla. Ako zrazu prišiel na 2 miliardy. Takže ale ma zaujíma, či niekto na komisii to dokáže vysvetliť, pretože on to nevysvetľuje. Máme čísla, ktoré hovoria, že okamžité eh, potreby sú teraz 2 miliardy. Bodka. Merci, eh, merci Goran. Ďakujem, Goran. Pán Joan Jean dostane slovo. Je tu jedna otázka, jedna poznámka aj z mojej strany. Ja naozaj nechápem, ako Európska komisia nepreberá argument niektorých z nás, aj mňa, ktorý dávame ministrom roz, pre rozpočet, keď spochybňujú čísla o platbách, o požiadavkách platieb Európskej komisie. A náš argument je, a povedal som to aj írskému ministrovi, na základe čoho vy spochybňujete čísla, ktoré Európska komisia predkladá v mene iných krajín. A írsky minister financií legitímne môže spochybňovať čísla o žiadosti platby. Z Írska francúzsky minister môže spochybňovať francúzske čísla, teda čísla, ktoré pochádzajú z Francúzska, ak konštatujú, že Európska komisia naznačuje, že žiadosti platieb z Francúzska sú na úrovni, ktoré nezodpovedajú informáciám z francúzského ministerstva financí. To je legitimné. Ale ako môže spochybňovať francúzsky minister talianske, švedské či iné čísla? Tieto spochybňovania nie sú legitímne, nemajú žiadnu informáciu, ktoré by umožňovali spochybňovať informácie a čísla Európskej komisie a ja nechápem, prečo to komisia nepovie jasne a nahlas. A to by prinútilo e, e, radu ministrov pre rozpočet diskutovať na inej úrovni o iných bodoch a skutočne riešiť skutočné problémy. A preto ďalšia poznámka. Máme dva problémy, ktoré sú ale úplne rozdielného charakteru. Je tu problém účtovníctva a rozpočtový problém. Je máj a je jasné, že Európska komisia pán Joan Jean ma doplní alebo ma možno opravy, ale Európska komisia teraz nemá účtovnícke problémy. Môže zaplatiť tie požiadavky faktúr tak, ako prichádzajú v máji. Ale ak platby nie sú dostatočne navýšené, nebudú v budúcich týždňoch či mesiacoch, tak tam už problém bude rozpočtový porovnateľný s tým, aký bol na konci minulého roka, ale je to riziko, že tento problém bude ešte oveľa väčší a že na konci roka nebudeme mať dostatočné rozpočtové povolenia a možnosti, aby sme zaplatili všetky viazané prostriedky a teda všetky faktory, e, faktúry za rok 2013 aj oneskorené z roku 2012. A tak ako ministri financovia hovoria, no dve miliardy by stačili, tak oni miešajú buď dobrovoľne alebo nedobrovoľne tento problém e, po, pokladne alebo účtovníctva s rozpočtovým. Ale keď príjmeme len jedno jediné rozhodnutia, tak do konca roka budeme mať obrovské problémy. Generálny riaditeľ mi povie, či zdieľa tento názor alebo nie. Merci, Je, je voudrais être tout à fait clair. Euh, Poviem to jasne, komisia niečo navrhla e, na 11 miliard opravný rozpočet a opakovane zdôrazňuje, že sa e, drží tohto čísla 11 miliard. Pokiaľ ide o rozdiel medzi e, tým stropom a peniazmi, ktoré sú k dispozícii. Je to náhodné, musel som sa naozaj smiať a chcem vám pripomenúť, že v zásade platí pravidlo, že peniaze, ktoré sa transferujú z jedného roka do ďalšieho, sú, sa rovnajú približne 6 miliardám a to je práve tá suma, o ktorej sme diskutovali. Matematicky je to dnes takisto štatisticky e, jednoducho náhodné, ale je to realita tých 11 miliard, 2. Z toho sa e, nepohneme. Nie je tu dôvod, prečo by sme túto sumu menili, je nevyhnutná. Pokiaľ ide o situáciu e, s rozpočtovými linkami, priebehu času sa e, to líši. Sme na dne, pokiaľ ide o pokiaľ ide o e, uzavretie programu v rámci predchodzieho finančného rámca. Dokonca mám pocit, že práve tento typ pladieb má na mysli práve niekoľko tých ministrov. Práve o týchto čiastkach sa si hovorí. V realite to však vyzerá tak, že sú tu i je, e, ďalšie rozpočtové linky, napríklad 1.1b. V tých kapitolách v nasledujúcich týždňoch nám tiež budú chýbať finančné prostriedky, takže nebudeme schopní ani v týchto kapitolách uplatiť. A práve preto komisia si želá, aby táto prvá e, etapa sa e, rozpočtovými orgánmi odhlasovala čo najskôr, takým spôsobom, aby sme na jednej strane mali k dispozície platobné záväzky a tiež, aby sme mohli e, použiť potrebné fondy. Preto by som tiež e, hovoril aj o disponibilných prostriedkoch, tu vyzerá situácia následovne. Viete, že na začiatku roka sa požadujú dve dvanástiny, aby sa hlavne financovali pri priamých platbách v polnohospodárstve tie výdavky. Je tu klasická schéma a na základe tejto schémy čoraz viac e, e, znižujeme v priebehu pre, predbež, pre, predošlého roku túto zálohu, aby sme v podstate mali dvanáctinu a čo od marca alebo apríla, aby sme, sme požiadali prostriedky na dodatotné, aby sa znížili tie zálohy na tie prvé dva mesiace, ale my sme teraz už v úplne inej situácii tento rok. Dnes je 16. mája a naďalej e, tu máme zálohy, e, pokiaľ je e, použitie prostriedkov na dva mesiace. Na začiatku mesiaca sme mali 7, e, roka sme mali 7 dvanástin, ktoré sme využili z našej e, likvidity. Pretože naďalej je nevyhnutné, nevyhnutné tie platby, ktoré boli z minulého roku prenesené na tento eh, rok, to sú vlastne tie následky. Sú tu prostriedky, ale sú ohraničené. Preto, by sme, preto musíme byť veľmi reštriktívni eh, u platieb. Ku koncu mesiaca asi ako platby budeme mať 4 miliardy eur, ktoré, ktoré by sme nemohli použiť, pretože sme e, nemali e, potrebné finančné prostriedky v júni a v júli sa to snáď bude dať absorbovať, ale bude to proces veľmi pomalý, pretože keď je tu saldo tých e, záväzkov z minulosti, ktoré chceme riešiť, tak práve teraz členské krajiny podávajú svoje žiadosti o na úhrady. Takže máme tú rovnovahu medzi tým, čo odchádza a prichádza. A veľmi ťažko sa nám darí tie zálohy u financií z e, tie, tie preno, prenesené platby znižovať. Takže táto situácia je veľmi, veľmi napätá. To som chcel takisto upresniť. Vážený pán predseda, Toľko môžem v tejto chvíli k tomuto povedať. Tu by som chcel uzavrieť svoje uvej. Ďakujeme. A kým dám slovo kolegom, ktorí si vyžiadali slovo, e, malé upresnenie e, k otázke, ktorú ste nastolili. E, ako je možné, že v roku 2013, v poslednom roku sedemročného obdobia nemáme ešte e, e, vyriešené programy e, doriešené programy z minulého obdobia. Na čo vlastne to pravidlo N plus 2 alebo N plus 3? Nuž, poprvé, pán predseda, ide tu o, o, uzavretie, uzavretie programov, ich, ich, ich skončenie. Nejde tu e, priebeh, ale to je naozaj uzavretie, ak si dobre pamätám, 5%, ktoré musia byť vyplatené, ak bude program úplne uzavretý. A po druhé, pokiaľ ide o pravidlo M plus 2 alebo M plus 3, už tak u týchto programov bola väčšia flexibilita. A to tiež zohráva svoju úlohu, pretože e, bolo to dlhšie trvanie, e, čas bol e, e, dlhší. A tieto dva elementy vedú k tomu, že tieto programy ešte budú musieť byť uzavreté, ale to je naozaj úplný záver. Nuž mám taký dojem, hovorím to našim správodajcom, aby sme sa na to pozerali v rámci budúcich rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Tých, uzavretie programov e, v rámci týchto 7 ročných období, to nám vytvára rozpočtové problémy. E, pozrime sa potom na verejnú mienku. Mm, všetci majú dojem, že Európa nevie, ako použiť svoje prostriedky, že procedúry sú príliš dlhé. E, takže v tomto štádiu by som dal slovo Janu, Janovi Mulderovi, ktorý ešte nehovoril pretože pokiaľ ide o bod 7 našeho programu, je tu teda tým Giovanni Lavia a Jensen. Títo nám eh, by mali zosumarizovať svoj eh, prac, pracovný materiál a potom dám slovo ďalším kolegom, ktorí sa takisto prihlásili do diskusie. Jan, nejaké komentáre a samozrejme potom otázky k e, pánu generálnemu riaditeľovi. Máte slovo. Ďakujem. S veľkým záujmom som si vypočul tú diskusiu, pretože sa to prekrýva so zisteniami v našom pracovnom materiáli. Jediná vec, ktorú možno povedať, že sa RAL zvýšili oveľa viac než v minulom období. Je tu množstvo vysvetlení pre tento jav, Jeden je zmena N plus 2 na N plus 3 v rámci toho pravidla. Špeciálne e, pravidla pre Grécko, výnimky, ale rozhodujúci bod je, v rozhodujúci, je vždy v tom, že počas tých rokov členské krajiny a parlament e, používajú všetko to, čo bolo dohodnuté v, dohodnut, v dohode o viacročnom finančnom rámci, ale platby pokrývkávajú e, v porovnaní so záväzkami. A dokonca, ak porovnáme platby, máme 61,5 e, miliardy nižšiu sumu, než by e, dohoda o viacročnom finančnom rámci požadovala. To si samozrejme akoby pýta hneď problémy V Európe máme viaceré systémy rozpočtovania. Systém, ktorý máme v záväzkoch v platbách, v množstve krajín existuje. Nie som dostatočný odborník na to. My sme v situácii, kedy e, e, dávame e, záväzky a jednoducho ale ich ne, ne, ne, nesplňame. To je jednoducho nerealizovateľný model. Pokiaľ ide o zásadné problémy, je to kategória 1 v rozpočte, trošku aj v rozvoji vidieka, takisto v kategórii 1, kde je 90 týchto platieb RAL, takisto e, rezervy sú problematické, hoci tu, tu sú záväzky už po roku, ale mohla by to byť zhoršená situácia v budúci rok, pretože sme zmenili finančné nariadenie a to znamená, že musíme platiť a ak neplatíme, tak e, sa objavia pokuty. Podľa mňa e, je tu problém a neuistujú ma všetky deklarácie a vyhlásenia. E, tento problém bude veľmi veľký tento problém, pretože očakávame množstvo požiadavok na výplaty tých 11,2. Neviem, či to bude postačovať. Ak prejdeme do ďalšieho obdobia s takouto značnou čiastkou, ktorú ešte máme zaplatiť, všetky tie kalkulácie, ktoré som realizoval, poukazujú na to, že rozdiely by mohli byť značné. Čo tu možno urobiť? Nož, jediná vec, ktorá, sa, ktorá by sa mala byť spraviť zo, zo strany členských krajín, keď sa eh, vytvárajú záväzky, majú vždy myslieť na to, že musia byť príslušné platby a čo najpresnejšej súhre. Lepšia verifikácia našich e, e, platieb, pretože každý rok sa potvrdzuje, že tie odhadované platby E, sú oveľa e, vyššie než to, čo nakoniec chcú potvrdiť. Je to v rozpore. Nikdy nie som v stave to vysvetliť. Nie je tu nejaká centralizácia toho, čo poukazujú členské krajiny. Tie štáty, ktoré požadujú veľa peňazí, tak e, zasa naozaj spochybňujú tieto čiastky, keď ich vyzýva k plateniu komisia. Tento systém dlhodobo určite nebude môcť fungovať, takže musíme napádať tieto verifikácie požiadaviek na výplaty. Ak sú tu záväzky, treba zaviesť i systém, ktorý automaticky zabezpečuje v budúcich rokoch platby. V tomto je takisto zhoda e, v členských krajinách pravidlo N plus 2 e, prejde na N plus 3 a to len zhorší situáciu a je to zlý krok nesprávnym smerom, pretože RAL narastú obrovským tempom. Parlament žiada hľadať e, e, riešenie. Z, očividne e, e, súčasťou riešenia je flexibilita ak sa pozrieme na terajšiu situáciu za posledných 6 rokov, podľa mojich čísiel sme e, vrátili 13 miliard členským krajinám. To boli prebytky z každého roka. V porovnaní e, s doplnkovým e, s tým je ten doplnkový dodatočný rozpočet 1,2 celkom opodstatnený. Členské krajiny sú tu pod úrovňami v MFF takže nás nemôžu obviňovať e, z ničoho. S riešením by teda mohlo byť to, že využijeme flexibilitu maximálnou možnou mierou a posledný môj záver v posledných diskusiách. Ak existuje systém, kde členské krajiny e, vyčlenia prostriedky a potom odmietnú ich zaplatiť, To znamená, že e, v praxi tie ich príspevky e, vedú k nezvládateľnému systému. Budeme musieť mať nový systém spoločných zdrojov. Merci, mon cher collègue. Ďakujeme, ctený kolega. An, chcete čosi dodať? Nie. Ďakujem teda. E, ďakujem za toto veľmi relevantné kvalitnú analýzu, veľmi e, bude prospešná našim spravodajcom pri rokovaní o finančných výhľadoch. Pozrime sa na tie čiastky. Ak sa pozrieme disponibilné marži medzi 2007 a 2013, predtým, než e, príjmeme rozhodnutie, e, sme na 60, na úrovni 65 miliónov eur. Ak sa pozrieme e, na to 6-ročné obdobie, na tie čiastky, ktoré sa vrátia členským krajinám, sme pri 13 miliardách eur. A vyzerá to tak, že, že tieto potreby sú vyššie než e, tých 11 miliard. Vidíte, o čo tu pôjde v diskusiách a v rokovaniach o flexibilite. Salvator ešte? Áno, pán predseda. Len som sa chcel spýtať generálneho riaditeľa, ako chápe DG pre rozpočet, alebo čo tým chápe spravovať rozpočet opatrne na rok 2013 tak ako to žiada ECOFIN vo svojom vyhlásení. To znamená nejakú zmenu v aplikácii programov počas tohto roka. Myslíte si, že je to len rečnícká veta, prázdna veta zo strany rady, alebo je to skutočná inštrukcia na to, ako by komisia mala e, v požičkách postupovať e, v tomto rozpočte? Ďakujem, Salvador. Pán generálny riaditeľ čom spočíva tá opatrnosť? Spomenuli ste náhodu a teraz prichádzame k tej opatrnosti. No dobre, pán predseda. Musím e, sa priznať, že neviem, e, ale neviem o tej opatrnosti. Toto slovo sa dodalo do vyhlásenia rady. Samozrejme, patrí do slovníka Európskej komisie, ale v tomto konkrétnom príklade a prípade nám samozrejme prináša niekoľko otázok a otáznikov, pretože vzhľadom na štruktúru rozpočtu a metód jeho manažovania a riadenia, tak ako sa aplikujú v prípade kontroly. Myslím, že tá Opatrnosť je prítomná vo všetkých úrovniach. Európska komisia, ako všetci veľmi dobre viete, nemôže navrhnúť výdavky, na ktoré nemá právny základ. Akákoľvek výnimka, presah nemôže byť zo žiadneho zdroja, pretože všetko je e, založené do určitej štruktúry. Takže e, tá opatrnosť e, je podstatou finančného rámca a nástrojov, ktoré sa aplikujú. To je to, čo môžem pánovi Garigovi odpovedať, ale možno predsedníctvo by mohlo vysvetliť tento pojem, ako chápe túto opatrnosť a aké dôsledky to prináša pri e, riadení rozpočtom alebo pri spravovaní rozpočtu v komisii. Možno dve, tri poznámky k tomu, čo povedal pán Mulder urobil veľmi dobrú správu, je veľmi kompletná a jeho komentáre k platbám, k pravidlu N plus 3 a k flexibilite, tak my s nimi absolútne súhlasíme a zdieľame ich. Ako viete, na začiatku v novembri 2012 sme vyjadrili polutovanie, že úroveň platieb bola znižená o 5 miliard v porovnaní s návrhom komisie. Tak ako to povedal aj predseda výboru, my nie sme jediný orgán, ktorý by mohol navyšovať na základe informácií, ktoré nám dávajú členské štáty, členské štáty a my obvykle ich korigujeme, teda tak, že ich znižujeme na základe našej skúsenosti pokiaľ ide o pravidlo M plus 3, Európska komisia opatrne navrhla, aby sme sa pridržiavali e, alebo vylepšili pravidlo N plus 2. Rada rozhodla ale inak. V, z rôznych politických dôvodov my sme to samozrejme rešpektovali, ale to bude mať samozrejme dôsledky na e, prerozdelenia na tie prostriedky jasné, že s úrovňou platieb, ktorá je starovená veľmi nízko, a to z historického hľadiska, hlavne vzhľadom na význam toho prerozdelenia prostriedkov pre súčasné e, obdobie 2006-2013 je pre nás veľmi jasná, povedal to aj náš predseda Európskej komisie v rámci Európskej rady, že flexibilita je rozhodujúca a musíme byť schopní využívať celý objem tak, ako ho rada stanovila v záveroch, ktoré prijala vo februári 908,4. To je rozhodujúce. Takže ku všetkým týmto bodom opakujem. Podporujeme a schvalujeme analýzu, tak ako ju urobil pán Mölder. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ja by som ešte dodal. že sme na začiatku e, nedorozumenia, ktoré môže byť politicky veľmi nebezpečné a škodlivé. EÚ ako celok a hlavne eurozóna sú v súčasnosti ohrozené a môžu sa dostať do recesie. A tie reči, ktoré sa všeobecne rozširujú v EÚ, hovoria, dobre, pokračujme v, disci- v rozpočte, v disciplíne v rozpočte a tak ďalej, ale musíme začať nové projekty a na to potrebujeme rýchlu dohodu o VFR. Ale VFR bude prijaté asi s nižším rozpočtom a prvé roky v každom prípade vzhľadom na ten backload, na tie oneskorené platby, tak to všetko sa bude venovať preplácaniu, financovaniu starých projektov a nie spúšťaniu nových projektov. Takže dostávame sa do periódy, kde rozpočet EÚ, ktorý je malý, ale veľmi dôležitý pre určité členské štáty, aj pre určité politiky ako napríklad konkurencieschopnosť a bude mať recesívny vplyv. Takáto je súčasná situácia. Ivajlo Kalfin. Ďakujem, predseda. Na úvod by som chcel vyjadriť súhlas a spokojnosť s reakciou generálneho riaditeľa o potrebe doradočných, doradočných prostriedkov. To musí byť jasný signál pre radu, že ak v nadchádzajúcich týždňoch sa táto otázka nevyrieši, budeme mať veľké problémy kvôli nedostatku rozhodnosti a rozhodnutí rady možno komisia musí začať, pretože formálne neexistuje nejaký eh, postup pre dve, hm, dve listy, treba, treba to začať a neodkladať na neskôr. A rovnako sa mi páči schopnosť komisie niečo, čo je štatisticky výnimočné. a prispôsobiť na a eh, potreby marží. To je hm, skutočne jedinečné pri riadení európskeho rozpočtu. Rád by som ešte povedal dve pripomienky k dokumentu Jana Giovanniho. Tiež myslím, že toto je veľmi dobrý argument pre nesladných priorít parlamentu a to je flexibilita ďalšieho viacročného finančného rámcu v európskom rozpočte štruktúrálne problémy, spôsob, ako sa implementuje, a ak ich nevyriešime, tak tieto štruktúrálne problémy budú vytvárať hm, pomerne zložité podmienky v nadchádzajúcich rokoch. Ja by som chcel ešte povedať, že nemyslím, že programy M plus 2 alebo M plus 3 sú eh, nejakým problémom v rámci RAL. Európsky rozpočet je vytváraný tak, že Mhm, máme bežné, bežné potreby pre platby, ktoré neprichádzajú v rovnakom roku, ako sú prijaté záväzky kvôli dlhodobým projektom a sú v rôznych častiach rozpočtov, takže existencia takýchto projektov to nie je problém, ale problém je, že tu je obrovské diskrepancie, sú tu veľké diskrepancie medzi E, prenašením e, záväzkov a e, prístupom členských štátov, kde tie peniaze nie sú. Takže začnete nejaký pro projekt a pokračujete 2-3 roky, ale nie sú tam príjmy, takže pokiaľ členské štáty rozhodnú, a toto je tiež váš záver, tak budeme mať problémy. No a toto je ten najväčší problém RAEL. Nie som ich o sebe, pretože oni takto funguje ten rozpočet, ale tie rozdiely medzi záväzkami a platbami členských štátov je viacero spôsobov, ako to vyriešiť. Jeden zo spôsobov, ktorý navrhujete vy, je nejaká globálna marža, ďalej je to autonómnosť rozpočtu a to je reforma systému vlastných zdrojov a toto už je ďalšia veľká priorita parlamentu, takže ja myslím, že tento dokument eh, sa dá využiť pri argumentovaní o tom, čo chceme dosiahnuť. Ďakujem pekne, Ivajlo. A Eda, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som požiadala, požiadala o slovo, aby som podporila to, čo povedal pán Kalfin. Poďakovala by som pánovi Mulderovi, pánovi Laviovi a ďalším. Tento dokument, dokument je naozaj veľmi kompletný, je tam veľa informácií a bude veľmi užitočný, aby sme veci objasnili. Ale prvá z vecí, ktorú si musíme ujasniť, samozrejme platby a RAL sú veľmi prepojené, ale to neznamená to isté a niekedy miešame problém platieb s problémom RAL. Zdieľam to, čo povedal pán Kalfin. Nemyslím si, že by sme mali skutočný problém v RAL. A veľmi často e, e ten problém potom presmerovávame na koheziu. A iní to ale pochopili oveľa lepšie ako pán Malder tým, že existujú e, tie pravidlá N plus 2, N plus 3, že sme rozšírili to pravidlo M plus 3, tak to dočasne RAL rozšíri, ale RAL v kohezii neexistujú, pretože programy, programy sa buď e, zrealizujú, alebo nie. A keď sa pozrieme na čísla e, v kategórii 1A až 4, tak máme viacej, v týchto okruhoch máme viacej problémov, ale skutočný problém, kde máme, tam je problém s platbami a my nechápeme, prečo rada nie je ochotná dať peniaze, ktoré potrebujeme. Každý rok budeme musieť zaplaniť to, čo musíme zaplatiť a ak sa tie peniaze nedajú, tak nie, že by sme mali problémy rál, ale problémy s platbami. A je dôležité toto ujasniť, pretože ak problém platie, presunieme do rál, tak potom môže vzniknúť pokušenie že aby sme vyriešili problém reál, tak aby sme znížili viazané prostriedky a nie navýšiť platby a to, e, táto teória môže niekedy takto fungovať, pretože ak chcete na rok 2014 môžeme dať nulu do viazaných prostriedkov a všetko do platieb, ale nemyslím si, že ani pani Jensen ako spravodajkyňa, ani nikto z nás to nechce takýmto spôsobom vyriešiť Takže musíme dosiahnuť, aby rada dala tie peniaze, ktoré má každý rok dať a vyriešime problém. Ďakujem pekne, Aider. Isabel Durand. Ďakujem. Snáď ešte otázka, pán predseda, pánu riaditeľovi z komisie v správe, pána Muldera. Nuž, zdieľam je všetkého komentáre mimochodom. Sa naznačuje, že ak chceme pre budúci finančný výhľad vytvoriť alebo saldovať, potrebujeme ešte 15 miliard. Vy ste hovorili o 11,2 miliarda, ale povedali ste tiež, že zdieľate slova pána Muldera, ale on hovoril, že potrebujeme dodatočne k DAP 2 15 miliard. 11,2 e, to sú také čísla, ale v správe Mulder sa hovorí, že ide o 15 miliard, preto sa chcem ešte raz spýtať. E, pre mňa je to trošku e, zmetené. A potom druhý bod. Niečo strategické pre budúci triálno, keď sa tu e, takto cituje tá potreba vo výške 11,2 miliard a keď sa má splniť určitá lehota, myslím si, že je nepriateľné akceptovať lehotu, Eh, takto treba pracovať. Myslím si, že potom eh, sa dajú rozpustiť aj tie marže. No už tie čísla, ktoré mám v dispozícii, vedú do veľkej miery k tomu, že rade musíme povedať, že tieto lehoty, ktorú nám chcú rada, ktoré nám chce rada dať, nemôžeme my akceptovať. Hovoríte, že treba zrýchliť postup Veľmi ide o to, o pokrytie e, potrieb minulosti, niečo nové projekty, takže tá, e, toľko z mojej strany. E, tie čiastky sú trochu tak nejasné. Ešte je tu Laslo Surian, ktorý chce prehovoriť a potom pán generálny riaditeľ. Laslo, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Ďakujem, predseda. Len stručne. Rád by som dal echo tým, ktorí hovorili, že čím skôr, tým lepšie ja si myslím, že čas vypršal a ak dohoda nebude pripravená čo najskôr, tak to bude skutočná katastrofa. No a druhá poznámka týka tejto situácie prvého roka nového VFR, ako ste povedali, je veľmi pravdepodobné, že zbytky ostatných výdavkov budú použité, ale aká je druhá možnosť? ak napríklad všetko by sa dalo financovať v tomto roku, budúci rok, bude takmer nemožné, čo aj 1 euro minúte, bude ťažký projekt, ktoré majú začať v januári, bude ťažké začať pre projekty, ktoré majú začať v januári 2014 a mali by byť skončené v rovnakom roku. To je z 99% nemožné. No a preto prichádza, tam prichádza flexibilita. Ak stratíme tie neminuté peniaze prvého roka, tak celý obrazok je neplatný, takže flexibilita je dôležitá, aby sme tie peniaze videli, ale ako som povedal, tak nedá sa meniť v v Balkách, pretože inak priateľe kohezii je, budú proti tomu, takže ak národné obálky budú rešpektované, tak flexibilita eh, bude pre nás eh, veľmi užitočná. Nejaké no čiastočne sa peniaze minú na to posledné, teda na toto obdobie, tak eh, to nebude mimoriadne zlé. Bolo to rovnaké pred 7 rokmi, aj pred 14 rokmi. Ďakujem pekne. Ďakujem. <clears throat> Kolegovia, no už v každom prípade je to argument. Určitý aspekt problému, ktorý som si vypočul aj včera v Bratislave, e, počas mojej návštevy na Slovensku. Slovensko bolo krajinou, ktoré e, v rámci, v rámci kohezných krajín určitý líder. A, E, to sa ešte raz tam pri tejto návšteve zdôraznilo. Pán generálny riaditeľ, chcete ešte vy niečo dodať? Možno e, komentár k slovám pána e, Suriana. Chcem ho len uistiť, že nie sú tu žiadne národné sumy pre platby. To stojí jednoducho celková masa, ktorú podľa potreby prerozdeľujeme. Nemusíte sa obávať. Čo povedala pani Durand? Nuž e, to platí, je to pravda. Ide o čiastky, ktoré by mohli vyvstať na konci roka a platby by sa potom mali zrealizovať z rozpočtu e, roku následného. Tomu je, tak je tomu vždy. Vidíme tu koncentráciu čiastok na úhradu od členských krajín v posledných eh, až týždňoch, často dokonca v poslednom decembrovom týždni. Jednoducho je už potom len technicky nemožné ich riešiť a všetko sa musí presúdnuť až na ďalší rok. To potom tiež, eh, to sa takisto udeje aj koncom tohto roka. Toľko vám môžem eh, v celku zodpovedať. Teraz Jan Mulder, nech sa páči. Ja si myslím, že k tejto poslednej veci ďakujem roky, no ale otázka pre nás je, či to nie je nevy, ne, nezvyčajne vysoké číslo, ako to bolo minulý rok. No a v tom prípade, ako hovorí často predseda parlamentu, budeme mať deficit, deficitnú úniu, deficit alebo deficitnú úniu. Vieme, že viac peniazy bude treba platiť v nadchádzajúcich rokoch na to, podľa môjho názoru, preto zmluve, ak to bude, keď to bude v decembri, keď to je v decembri, tak je jasné, že to sa to presunie do budúceho roka, ale keď už máme v septembri, v oktobri nesplatené čiastky, tak myslím, že v tom roku by malo byť možné splatiť to, no a e, ja dúfam, pán generál riaditeľ, že bude dosť peňazí na uhradenie faktúr, ktoré prídu v oktobri, septembri a tak ďalej. Ďakujem pekne. Oui, monsieur le directeur général. Pán generálny riaditeľ, veľmi stručne, pán predseda komisie, e, e, do tej miery e, prijala predpovede, že v roku 2013 všetky právne záväzky dokáže uhradiť, ktoré sú súlade so všetkými záväzkami, ktoré sú v komunitárnom texte. Myslím si, že takto dokážem zodpovedať na otázku pána Muldera. V poriadku. Navrhujem, aby sme aby sme uzavrali našu rozpravu k tomuto celku bodov, k tomu tejto skupine bodov. Ešte e, krátko k bodu 9 programu. Ide o návrh opravného rozpočtu číslo 1. E, Chorvátsko Giovanni Levia tu nie je, pretože sa zúčastňuje práve trialógu k spoločnej polnohospodárskej politike. Požiadal ma o rýchlu prezentáciu. Počas ECOFINu tá téma sa e, nadniesla pán minister financí za Írsko e, trval na tom, aby sa prijalo rozhodnutie, a to rýchlo. Ide o finančné prostriedky pre Chorvátsko a aby sa prijalo rozhodnutie politického charakteru a otvorenia sa novým partnerom, ktoré si želá Európska komisia, Európsky parlament. V tomto zmysle sme hlasovali bolo tu indikatívne hlasovanie v rozpočtovom výbore eh, v súlade s tým, čo si želá írske predsedníctvo. Nie je tu ale jedna myselnosť v tomto štádiu. Navrh eh, Európskej komisie, ktorú podporujeme, pozostáva z eh, aplikácie pre, veľmi presného textu medzi inštitúciami Institucionálnej dohody, ktorá momentálne platí. Ide tu tiež o zvýšenie stropov pre e, to, aby sa e, dal, dal, dal vlastne zapojiť sem nový člen EÚ. Európska e, komisia hovorí o zvýšení všetkých stropov okrem kategórie 5. To je stanovisko, ktoré podporujeme. Momentálne e, sa neposunul tento materiál v rade nikam ďalej. Naznačili sme, e, e, a to hlasovaním pred týždňom, našu disponibilitu a význam, ktorý pripisujeme tomu, aby sa súrne prijalo rozhodnutie, ale po právnej stránke nás tu drží to, čo urobí či neurobí rada. Takže si myslím, že by sme mohli obnoviť, vo vašom mene to môžem urobiť verejne i už teraz, takisto voči tlači vyzdvihnúť ktorú, ten, ten význam, ktorý my pripisujeme tomu, aby sa prijalo rozhodnutie včas a aby zodpovedalo prirodzene na, na jednej strane tomu duchu, ktorý by mal eh, prevládať pri vstupe nového člena a tiež rešpektovanie e, litery zákona medzi inštitucionálnej dohody. Ide o to, aby sa prijalo rozhodnutie pred 30. prvým alebo 30. júnom, v každom prípade posledným dňom v júni. Pripočít- pripomínam vám, že rozpočtový výbor sa stretne 30. mája, ale celkom prirodzene, ak chceme aby tento opravný rozpočet sa aplikoval e, od 1. júla. Je dôležité, aby ho prijalo naše plénum medzi 10. a 14. E, júnom v Štrasburgu. Ak sa táto otázka e, nevyrieši na rade, napríklad na ECOFINE 21. júna, tak to znamená, že že budeme e, si musieť uvedomiť, že prvý týždeň e, júla je až naša ďalšia možnosť a to by bolo polutovanie hodne. Takže je to naozaj na rade, aby si dostala svojej zodpovednosti voči novému členovi. Ďakujem v tejto veci. V tejto chvíli môžeme prejsť k bodu 12 a, a takisto bodu 13. Ide o, pet, opravný rozpočet číslo 5 na financovanie spustenia Fondu Solidarity v prospech krajín postihnutých povodňami e, Slovinsko e, je tu krajinou. Pokiaľ ide o právne znenie, je to náš kolega Fernández, ktorý je zodpovedný, ktorý má slovo k 13. Ide o mobilizáciu e, Fondu Solidarity po povodniach v Slovensku. Ďakujem pekne. Kolega Giovanni Lavia pôvodne plánoval, že súčasne so mnou sa bude venovať tejto téme. Ide tu o opravný rozpočet číslo 5. V podstate sa jedná o 14,6 milióna eur pre Slovinsko, Chorvátsko a Rakúsko. Už bola to prírodná katastrofa, ktorá tieto krajiny postihla v októbri, postihla v oktobri a začiatkom novembra roku 2012. No a pri tejto žiadosti sa je to uplatnenie Fondu Solidarity a my máme z tej zvyklosti, ako v takýchto prípadoch postupovať. Nuž, už viackrát sme kritizovali, hovorili sme, že Fond Solidarity je dôležitý nástroj. Je dôležité, aby rada prijala príslušné rozpočtové zmeny a občania Európskej únie jednoducho nechápu, keď eh, ide o takéto eh, malé čiastky a tie sa nedokážu rýchlo vyplatiť. No a čo sa týka zmeny rozpočtu v návrhu opravného rozpočtu. Sú dva komisia navrhuje marž 14,8 milióna eur a to hľadiska oddiel 3b, takže ja tam nevidím žiadne nevýhody. Podľa mňa je tá vec jasná a my sme za to, aby tento plán opravného rozpočtu bol prijatý a aby peniaze z tohto fondu boli vyplatené. Ďakujem pekne. Zdá sa, že nikto nežiada o slovo, takže pripomínam, že e, to, čo sa stalo na rade, mali by sme návrh správy preskúmať vo výbore pre rozpočty, rozpočtu 7. júna alebo 11. júla aby sme sa mohli dostať do pléna v septembri, takže treba toto vyžadovať a samozrejme, ako je zvyčajné, keď sa mobilizujú, e, keď sa e, mobilizujú fondy Solidarity. V tomto prípade ide o pôvodne v Slovensku, Chorvátsku a Rakúsku. Ako povedal spravodajca, každý raz prijímame rozpočet a právny základ, a teda príslušný um, opravný rozpočet. Prejdeme teraz na bod 8. Je to pôročná správa o vykonávaní iniciatívy e, dlhopisov na projekty, tých project bondov, to je to pilotná fáza, experimentálna fáza. Hovorili sme o tom minulý týždeň pri vypočutí predsedu Európskej investičnej banky Oli Rehn a máme tu vlastne pána Tomis, Stomisi a pán Janet z Európskej investičnej banky, ktorí e, boli ochotní e, prísť nás poinformovať, kde sa nachádzajú tieto osobnosti. Prepačte, boli ste celý čas tu. Vítam vás a dávam vám slovo a potom náš spravodajca bude vašu prácu komentovať. Ďakujem pekne. Vážení poslanci, ďakujem pekne za váš čas, ako ste povedali. A, tak a, predseda komisie REN a predseda Európskej investičnej banky Hoyer hovorili o dosiahnutých pokrokoch v rámci pilotnej fáze, fázy iniciatívy projektových bondov. Takže toto je taký formálnejší krok šiestich mesačných správach, a mesačná správa, ktorú sme uh, slúbili parlamentu, tak uh, že formálnejšie to budeme, uh, budeme vás informovať a každých 6 mesiacov a budeme vám poskytovať aktuálne informácie. Ak sa vrátime do minulosti a pozrieme sa a pripomenieme si, rozsah pôsobnosti pilotnej fázy to bolo testovať a doladiť iniciatívu s ohľadom na podporu implementácie a inicia- iniciatívy v ďalšom viacovšom finančnom rámci. Takže pôvodne e, komisia žiadala e, iniciatívu pre nový viacročný finančný rámec, no a na to, že sme dokázali rýchlo postupovať a dokázali otestovať produkt na trhu a reakcie trhu, rozhodli sme sa s vašim súhlasom, vy ste rozhodli o pilotnej fáze, aby videli, ako na to zareaguje trh, keďže je to malá pilotná iniciatíva s limit obmedzenými rozpočtovými zdrojmi a sústredená na jeden sektor a nie je rovnomerne rozložená na všetky sektory. Takže očakávame, že to podporí pár projektov. Takže my sme sa zaviazali každých 6 mesiacov vám poskytnúť aktuálne informácie. No a tak ústnou prezentáciou, ako aj detaľnejšou správou. Nož, samozrejme, veľa sa hovorilo o iniciatíve projektových bondov od prvého návrhu komisie v roku 2010, no a do záverečného schválenia v roku 2012. tu mnohé háňa členských štátov, ale vďaka podpore Európskeho parlamentu sa nám podarilo dosiahnuť a presadiť túto iniciatívu. No a to e, vytvorilo to e, na trhu, ale myslím, že teraz e, ten vývoj vyzerá slubne. Avšak treba pochopiť, že tieto projekty, tento projekt bude trvať veľmi dlho, aby dozrel. No a teraz máme len skutočne malý manevrovací priestor na implementáciu pilotného projektu. My sa pozrieme na realizovať cieľené projekty, nové projekty, ktoré súčasne sú aj v krokové alebo v pokročilom štádiu obstarávania tak, aby sa dali financovať do konca roku 2014. No a v niektorých prípadoch tiež skúmame už prebiehajúce projekty, kde už začala výstavba, majú, majú isté problémy. A preto chceme im dať tú prídanú hodnotu a ďalšie financovanie. No a súčasne na to, aby sme dokážali, dokázali profitovať z efektu diversifikácie celej iniciatívy, tak e, chceme vytvoriť portfólio diverzifikovanými rizikami a treba zaistiť, že z týchto pár projektov e, to bude v rôznych krajinách a v rôznych sektoroch, pretože inak prídeme o efekt diverzifikácie portfólia a rozpočtové zdroje nebudú použité tým najefektívnejším spôsobom. No a je tu viacero projektov, na ktoré EIB už, ktoré EIB už schválila, schválila zelenú viacerým projektom. Ako vidíte na tejto tabulke, tak v rôznych krajinách. Niektoré sa týkajú dopravných komunikácií, niektoré infraštruktúry, niektoré skladovania plynu. No a to sú projekty, ktoré boli schválené. No, komponent projektových bondov krýva približne 1 miliardu a z toho približne 700 miliónov korešponduje s tým, keby boli požiadavky na európsky rozpočet, aby všetky projekty e, prebehli. Už sme schválili potenciálne projekty, ktoré by si e, vyžadovali intervencie vo výške 700 miliónov eur. Skutočnosť, že projekty boli schválené, ešte neznamená, že všetky z nich aj začnú. Niektorých e, môžu sponzory alebo orgány rozhodnúť o inom modeli financovania alebo e, mm, zmenia časový harmonogram. Takže my chceme silný pipeline, ktorý zaistí, že e, budeme mať projekty, ktoré budú iste financované a implementovať zdroje v rámci pilotnej fázy. E, budeme vás informovať o špecifických finančných elementoch, pretože v konečnom dôsledku sú to špecifické žiadosti tohto výboru, zaoberať sa finančnými detailami všetkých projektov, keď budú implementované, vidieť, aké tam pokrytie, pokrytie rizik, aké sú je tam ceny a tak ďalej. Takže EIB odvedla veľmi dobrú prácu podľa nás, keďže odkedy bola iniciatíva formálne spustená, Ehm, tohto alternatívou projektu financovania pre všetky projekty, ktoré splňajú kritéria v celej Európe, hovorili sa sponzormi, s príslušnými orgánmi. Treba hovoriť s orgánmi, pretože v rámci fázy obstarávania úrady orgány musia umožniť možnosť financovania prostredníctvom cenných papierov. Takže dôležité, aby príslušné orgány sa zúčastňovali týchto snách hľadanie alternatívnych spôsobov financovania na no v druhej fáze, tiež sponzory, e, ktorí sa uchádzali o tieto projekty, e, museli preveriť možnosť financovania cez kapitálové trhy, namiesto toho tradičného financovania prostredníctvom úveru. Takže máme e, tu už cez tieto projekty, ktoré boli schválené a ktoré schváľujú. Máme druhú skupinu projektov, ktoré sú v procese schváľovania, ktoré koncom roka, ktoré sme identifikovali koncom roka 2012. identifikovali sme tam ďalšiu potrebu vo výške celá miliardy, 1,8 miliardy, takže ukazuje sa, že je tu veľký dopyt aj napriek tomu, že eh, sa veľmi zameriavame na tak eh, sektory, ako aj na definície alebo počítačné fázy projektov, ktoré sa dajú financovať. No a ako vidíte na tomto grafe, tak pipeline vytvorila dobrú diverzifikáciu medzi dopravou, energetikou, širokopásmovým pripojením, no a tiež eh, dobrú diverzifikáciu medzi krajinami. Samozrejme, Niektorí z vás eh, si ste všimli, že eh, približne 3 štvrtiny, že, pardon, približne polovica projektov sú na trhoch, eh, kde je dlhšia tradícia financovanie sú projektov cenné papiera ešte pred, pred krízou, Veľká Británia, Nemecko, tam je už tradícia, ale zdá sa, že máme viac projektov v Taliansku, Španielsku a väčšina ako štvrtina projektov, eh, ktoré sa súčasne pripravujú, sú v krajinách, ktoré nemajú tradíciu s financovaním pomocou kapitálových trhov. Takže ešte okrem hľadania a eh, nachádzania projektov, a eh, tak aby boli pokryté požiadavky a zanosti tých 270 miliónov, a tak pilotná fáza mať dosť ďalší benefit tým, že sponzory a orgány si uvedomia, že existujú aj iné možnosti financovania, e, ktoré sú v súčasnom hospodárskom prostredí veľmi potrebné, kde banky sú náhľadno a dúfame, že kapitálové trhy budú financovať oblasti, kde uvidíme rast v porovnaní s bankovým sektorom, ktorý znižuje. Takže Teraz hlavnou výzvou, pred ktorou momentálne stojíme, je po prvom kvartáli alebo zatiaľ začiatkom druhého štvrťroku tohto roka no a s ohľadom na to, že záväzky sa musia zmeniť na e, reálne projekty. V roku 2014 je tu nedostatok času. Teraz sa treba záujem zmeniť na záväzky, na projekty, e, ktoré si zvolia financovanie prostredníctvom projektových bondov a budú môcť e, byť spustené. Nož e, aktéry, účastníci veľmi pozitívne reagovali, keď sme spustili iniciatívu v roku 2010, tak sa uskutočnili verejné konzultácie to bolo 4 veľmi pozitívne. Je tomu venovaná osobná internetová stránka. Mali sme veľmi pozitívne reakcie a tieto pozitívne reakcie e, konsolidovali a teraz viac sa, sa na formálne, formálnu podporu tejto in, iniciatívy ratingovej agentúry vydali veľmi pozitívne vyhlásenia a hodnotenia iniciatívy projektových bondov a je veľmi dôležité, že ratingové agentúry vnímajú prijatú hodnotu, pretože investori, ktoré budú nakupovať tieto cenné papiere, niekedy čiastočne, niekedy úplne závisia od externých ratingov, takže, ako som už povedal, eh, mali sme pozitívne reakcie úradov a sponzorov. Ešte stále sú tu niektoré výzvy a treba eh, pokračovať v procese vzdelávania, informovania eh, štátne orgány v celom všetkých členských štátoch eh, sa musia lepšie oboznámiť s možnosťami obstarávania pomocou projektových bondov. Niektoré majú obmedzené skúsenosti, treba ich dozdelávať a informovať inštitucionálni investori alebo poisťovacie spoločnosti penzijné spoločnosti vidia základný záujem o zvia- eh, ale niektoré váhajú pri tom, aby urobili prvý krok, a hlavne kvôli finančnému regulačnému prostrediu, ktoré nie je úplne stabilné. Niektoré poisťovacie spoločnosti ešte stále eh, hodnotia dopad solventnosť eh, solvenci 2 alebo penzíne fondy ešte či budú nejaké regulačné iniciatívy. No a my si myslíme, že toto všetko sú eh, problémy, ktoré treba prekonať, ale čelíme istému váhaniu všetkých investorov, ktoré, ktorí sa zaoberajú infraštruktúrnymi trhmi, by urobili prvý krok. Je tu veľa investorov eh, mimo EÚ, ktorí sú, môžu byť veľmi pozitívni, austrálsky, kanadský investori, ktorí majú skúsenosti, no a tí prichádzajú a to zvyšuje dôveru aj investorov z EÚ. Ďalej je tu záujem sponzorov. E, tým spôsobom niektorí z tých spo sponzorov e, tiež nemajú e, skúsenosti s financovaním pomocou kapitálových trhov, takže musí to integrovať do svojich modelov. No a všetky tieto výzvy vedú Európsku investičnú banku, ktorá je veľmi proaktívna v riešení týchto víziev a snaží sa nielen informovať a vzdelávať investorov, ale EIB tiež zvažuje ako súčasť pilotnej fázy, že by boli ochotní podielať sa na investíciách eh, pri spustení projektových bondov, aby sa trh rozbehol, pretože v konečnom dôsledku, ak sa vydajú cenné papiere, treba s nimi obchodovať, investori musia mať o ne záujem na no EIB ako znak podpory tohto projektu tiež teraz zvažuje eh, hrať nejakú úlohu investora. No a tak a to zvažujú aj niektoré iné verejné investičné banky, ktoré tiež podporujú iniciatívu eh, z politického hľadiska. No a ja som hovoril o výzvach pre aktérov. Tuto je trochu detailnejšie okázané problémy, ktoré chceme riešiť. Obstarávanie pre financovým pomocou bondov je trochu iné ako v ich prípadoch, takže e, boli tu isté zmeny v smernici o obstarávaní, ktoré boli prijaté pred niekoľkými rokmi a snažili sa uprednostniť projekty PPP alternatívne spôsoby financovania. Nie vo všetkých členských štátoch implementácia bola taká jasná, takže je tu isté váhanie a my na komisii sa zaoberáme hlavne obstarávaním. Uskutočnila sa konferencia s rôznymi orgánmi, aby sme ich informovali a tiež účastníkov trhu, aby sme informovali to, ako vnímate financovanie kapitálovými trhmi a porovnaní s úvermi. No a chceme, aby alebo vidíme, že doteraz sa uprednostňuje tradičné financovanie pomocou úverov, ale v konečnom dôsledku to má nevýhodu, že tu nie je dlhodobé financovanie. No a EIB e, vystupuje veľmi aktívne, angažuje sa so sponzormi, a kontaktuje sa so sponzormi v rôznych projektoch, no a aj na komisii pomocou e, spolupráce s EIB môžeme povedať, že každý projekt, ktorý môže byť môže narokovať financovanie, tak EIB veľmi aktívne sledovala doteraz. Či cez sponzorov alebo cez sa eh, príslušné orgány. Iste poznáte diskusie o nástroji Connecting Europe. Trialóg je v posledných fázach Včera sa dosiahol veľký pokrok, rozhodujúci pokrok. Ďakujeme parlamentu za podporu e, pri podpore využitia finančných inštitú, e, inštitúcií a inštitútov pre nástroj Connecting Europe, čo umožní navýšenie počtu projektov, ktoré sa budú dať podporiť e, v porovnaní, s, ktoré by sa dali podporovať len nefinančnými eh, riešeniami. Ďakujem pekne. Eh, ja teraz skončím. Ja a môj kolega teraz budeme, a, eh, teraz budeme a radi zodpovieme na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán spravodajca Goran, nech sa páči. Ďakujem predseda. Ďakujem za prezentáciu. Myslím, že to ukázalo veľmi dobré situáciu, kde sa nachádzame v rámci tejto pilotnej fázy. Je veľmi dôležité, že každých 6 mesiacov nás budete informovať, pretože toto je stále kontroverzná otázka. Vieme to v členských štátoch, kapitálových trhoch, ako aj v Európskom parlamente. ale no a preto myslím, že táto správa je mimoriadne dôležitá. Je tu viacero otázok. Myslím, že niektoré veci nechápem alebo niektorých niektorých o ňom musieť ešte hovoriť, takže e, mám skutočne veľa otázok, ktoré by som rád položil. Poprvé, vy teraz navrhujete isté rozšírenie pilotnej fázy. Vy tvrdíte, že ešte nie sme pripravení na vlnu, plné hodnotenie pilotnej fázy v roku 2013, tak potrebujeme ešte dva roky 2014-2015 využívanie ďalších 140 miliónov, predtým než pôjdeme do záverečnej fázy od roku 2015. Nož ja chcem len objasniť, ak som to pochopil správne, pretože pokiaľ to chápem správne, vy navrhujete, aby sme spojili e, financovanie existujúcej financ- e, pilotnej fázy e, s starým nástrojom GTT, ktorý mal byť ukončený do roku 2014 s dodatočnými 230 miliónmi na roky 2014-2015 z nástroja Connecting Europe. To, to znamená, že by sme mali mať ja, eh, približne 700 miliónov na tie dva roky. To samozrejme súvisí eh, s tým, že potrebujeme ukončiť rokovania o nástroji Connecting Europe a o viacročnom finančnom rámci. Ale pokiaľ chápem to správne, eh, tak toto je váš nápad. No ja si chcem skontrolovať, čo toto spojenie znamená. Znamená to, že, že vytvoriť nejakú, spojiť tie zdroje, hovorili ste o tejto myšlienke s členskými, členskými štátmi, e, niektoré boli také váhavejšie a rovnako sú reštriktívne, čo sa týka nástroja Connecting Europe. Takže e, to by bolo dôležité, ak by ste mohli objasniť e, myšlienku a aj druhej fázy, predtým než prídeme do skutočne na záverečnej fázi projektových bondov po roku 2015. To bola prvá otázka. Druhá otázka, projektové portfólia. O tom sa hovorilo v rámci našej správy o pilotnej fáze. Je to myšlienka, ktorá je veľmi múdra, možnosť spojiť projekty s rôznymi úrovňami rizika, aby sa zlepšil celkový rizikový profil znížiť zaťaž pre investorov a možnosti financovať menšie projekty. Ale keď hovoríte o portfóliách, o portfóliu už teraz, môžete nám objasniť, či toto je metóda, ktorú už používate, alebo je to metóda, ktorú chcete využívať v nadchádzajúcich rokoch. To by bolo dobré, keby ste to mohli objasniť. Tretia otázka a o tom sa najviac hovorilo, to je pankový efekt projektových bondov. Pre mňa tento efekt je trochu neistý. Na úvod tu bolo, sa hovorilo, či by to mohol byť pákový efekt 15 násobku investícií z európskeho rozpočtu. Aké sú vaše uh, skúsenosti teraz? Aký aký efekt môžeme čakať v pilotnej fáze v nadchádzajúcich rokoch. Mohli by ste ísť do toho trochu hlbšie, bolo dôležité. No a ďalšia vec e, sa týka počtu investorov. Ako viete, taká pôvodná myšlienka bola e, rozšíriť e, počet investorov a priťahnuť tých, ktorí sa nezapájajú bežne do projektov EÚ, ako sa to rozvíja nástroj eh, z dlhodobého hľadiska chcel vytvoriť eh, nový reálny trh pre projektové bondy, ktorý neexistuje. A samozrejme, sme stále na začiatku, ale mohli by ste povedať niečo o tendenciách do budúcnosti, to by bolo iste veľmi dobré. No a piatá otázka, to bola jedna z vecí, o ktorých sa skutočne hovorilo v Európskom parlamente, a to je výber projektov. My sme mali isté signály a pochopili sme to od pána Hojera, keď tu bol na výbore, že na úvod treba zvoliť projekty, ktoré budú istotne úspešné. Prežijú, to chápeme, že to je nevyhnutné, ale na druhej strane myšlienka je tiež zvýšiť rating projektov, ktorých potenciál ešte nie je na úrovni také, že by sa mohli financovať e, z bežného nástroja trhu a to je veľmi dôležité, aby sme preukázali, že to prispie niečím novým, že nefinancujeme len projekty, ktoré by sa dali financovať ako kdekoľvek. Takže mohli by ste povedať niečo o týchto projektoch, to by bolo dôležité. No a sa, samozrejme je tu ešte aj politická otázka udržateľnosti. Vidíme, je najväčšie projekty sú projekty diálnic vo veľkých eh, západných krajinách. Ako to súvisí s kritériami udržateľnosti? Vy upozorňujete v vašich štatistikách na to, že sú ešte iné projekty, ktoré prídu neskôr, sa pripravujú projekty, ktoré prídu neskôr. Vidíme, že sú tu projekty obnoviteľných zdrojov a iné projekty. No a Šiesta posledná otázka je geografické rozdelenie. Keď sa vytvorila pilotná fáza, tak to boli veľké obavy, hlavne z nových členských štátov, o tom, že by nemali kapacitu žiadať o využitie tohto nástroja a tak ďalej. A my sme sa ich snažili presvedčiť, že komisia EIB ich podporia tak, aby skutočne dokázali žiadať o tie, takéto možnosti financovania vidíme schválené projekty, vidíme, že sú len pre ehm, bohatšie západné staré členské štáty. Je to sektor, ehm, ktorý nazývate ostatné členské štáty v tých vašich eh, grafoch. Bolo by veľmi dobre vidieť, eh, či nám ešte dokázať, že nie len členské štáty ako Veľká Británia, Nemecko, Španielsko a tak ďalej, ale aj eh, nové východné členské štáty si mohli nárokovať prostriedky a žiadať o prostriedky a vy ste tiež hovorili o tom, to je tiež veľmi dôležitá možnosť zvýšiť e, to na 30 e, financovanie, no ale myslím, že to je e, atraktívne myšlienkou v tých členských štátoch, ktoré nie sú až také atraktívne na trhu. Mohli by ste to trochu viacej objasniť. My sme rozdali kópiu vaše prezentácie, čo ste povedali, pôvodné prezentácie, teraz ste nám povedali niečo iné, mohli by ste nám to trochu objasniť, pretože toto je tiež kontroverzné. Eh, zmena z 20 na 30 znamená, že Európska únia ako taká prevezme ďalšie rizika. To bola otázka mnohých členských štátov, pretože sme spustili eh, pilotnú fázu. A súhlasím s vami, že eh, to možno je reálne, ale mohli by ste nám to vysvetliť trochu lepšie. Ďakujem pekne. Merci, monsieur le Ďakujem, pán spravodajca. Nikto iný nežiadal slovo. Ja by som dodal k tomu, čo povedal Goran Ferm, že ja som rovnako ako on prekvapený, že to, že prvé projekty, tak ako boli naprojektované, sa týkajú predovšetkým dopravných infraštruktúr, zdá sa, že existuje potenciál pre energetické infraštruktúry, hlavne investície pre obnoviteľné energie, ale takmer nič k broadband. A to ma dosť prekvapuje. A tak eh, v prerozdelení fondov v tom Connecting Europe Facility tak ako to naplánovala Európska rada v rokovaniach o VFR. Takmer nič nepôjde širokopásmavému internetu. Takže ja si kladiem otázku, aké dôsledky z toho treba vyvodiť to by znamenalo, že nechceme robiť tieto investície alebo majú prirodzenú rentabilitu a nie je potrebné ich financovať ani z rozpočtu, ani ich privilegovať tak e, projektovými obligáciami alebo iným spôsobom financovania, ktorý vychádza z EIB? To je naša otázka. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem, snáď by som sa mohol vyjadriť k tým prvým otázkam a kolega uh, to rozvinie. Myslím si, že pán spravodajca, uh, vaše otázky spadajú do troch skupín celkom prirodzenia, preto poskytnem i tri odpovede. Prvá skupina otázok sa týkala povahy e, portfóliového efektu a príslušných e, dopadov. Správne ste povedali, že návrh, ktorý e, bol predložený, sa týka spojenia po roku 2014, zlúčenia pre dopravné portfólio, teda záruk dlhopisov pre dopravné a potom portfólio takisto pre projektové dlhopisy. To je tých navrhovaných prvých 230 eh, miliónov a potom ďalších 230 eh, miliónov na obdobie 2014 až 2000 eh, a tak ďalej. Účelom tohto zlúčenia je mať životaschopné portfólio. Vy ste sa spýtali, či portfólio, či táto technológia sa používa už odteraz. Nož, ja by som na chvíľu chcel vysvetliť alebo pripomenúť vám, aké e, príspevky, e, ako sa využívajú príspevky členských krajín a aký je v ich, e, ich vzťah k tomu pákovému efektu. Tie rozpočtové príspevky do rozpočtu EÚ to sú kapitálové e, príspevky e, na kapitál EIB a e, Európska investičná banka ich potom používa na portfólio projektov. Výsledkom toho, že EIB má takúto prvú ochranu na prvé straty, aby mohla pokryť prípadné straty naprieč celým portfóliom projektov, Európska investičná banka e, naopak zase je schopná vyvážiť e, tie fondy pákovým spôsobom. Inými slovami, e, investičná banka je schopná emitovať násobok tejto sumy podriadeným dlhom. Môže vytvárať obohatené projektové dlhopisy. To je tá prvá možnosť pákového efektu. A to momentálne následne tento podriadený e, dlh môže e, vytvoriť až 20 e, tých základných dlhopisov a to vytvára druhý pákový efekt. Tieto projekty potom pri tom, týchto väčších dlhov pokrývajú asi 80 financovania projektov. 20 s, potom poskytuje sa z iných zdrojov. A to je ten tretí pákový efekt. Takže kľúčom otázku dosahovania e, pákového efektu je skutočnosť, že komisia, že komunitárne zdroje poskytujú tú prvú ochranu proti stratám a potom e, to je i naprieč celým portfóliom. Čím väčšie portfólio, čím je diverzifikovanejšie, tým väčší je i pákový efekt. A taká je i logika návrhu zlúčenia trích, troch portfólií. Druhá skupina otázok sa týkala e, typu a počtu investorov. Myslím si, že pán Tomas bol veľmi, e, povedal veľmi jasne, e, aké pozície vidíme na trhu. bol tu veľký záujem zo strany európskych investorov s tými E, rezervami súvisujúcimi s regulačnými neistotami a tiež skutočnosť, že infraštruktúra e, je pre investorov nový, nový, novú, novou skupinou aktív. Ako pán Tomas povedal, jeden z najpovzbudzujúcejších faktov tejto iniciatívy je skutočnosť, že sme tu tiež videli prekvapujúcu mieru e, záujmu inštitucionálnych investorov na celom svete, vrátane e, niektorých tých, ktorí sú v ázijských krajinách, na v Severnej Amerike, oveľa skúsenejších než možno európskych investorov. No, pokiaľ ide o infraštruktúru ako triedu im, e, e, u aktív. A ešte ku komentárom pána Tomasa. Som presvedčený, že toto všetko súvisí s pokrokom, ktorý sme dosiahli, respektíve tie zmenu v zmýšľaní a prístupoch, ktorá, ktorú nám pomohla táto iniciatíva e, zabezpečiť. Máme tu tiež zvýšenú mieru dôkazov toho, že investori majú vyslovene vytvorené týmy, ktoré im umožňujú fungovať efektívnejšie na tomto trhu. A vidíme tu i prvé príklady investorov, ktorí e, investujú priamo do e, projektov. Takže krok po kroku začíname tu vnímať na makroúrovni e, efekty, ktoré, by sme, ktoré sme dúfali, že dosiahneme. A posledná skupina otázok a komentárov sa týka výberu projektov a ich sektorálnej a geografickej distribúcie. Nepochybne, pokiaľ ide o EIB, takisto pokiaľ ide o parlament. V konečnom dôsledku záverečný test tých, tých dlhopisov bude schopnosť demonstrovať, že projekty e, sa financovali také, ktoré by sa inak neboli financovali. Ešte ku komentárom pána Tomasa. E, v pilotnej fáze v prvých dňoch tohoto, tejto iniciatívy boli tu dve prvé úvahy základné. Poprvé, vzhľadom na časové obmedzenia, ktoré tu máme, máme naozaj e, obmedzenie e, zapájať sa len do projektov, ktoré sú veľmi často, e, kde si úplne na konci obstarávania, respektíve veľmi blízko k obstarávaniu, to znamená, už boli na, nájdené riešenia a to sú väčšinou projekty v krajinách, ktoré majú tradíciu financovania projektov. Druhá vec, Cieľom je povzbudiť investora, aby e, investovali do novej skupiny aktív a nie je prekvapivé, že apetít, ktorý majú investori do tejto novej triedy, sa e, v prvom rade koncentruje okolo e, jurisdikcií krajín, kde vidia vlastne najväčšiu skúsenosť pri tejto forme financovania. Na základe všetkých týchto slov sme si vypočuli veľmi pozorne jasné posolstva, ktoré nám parlament sprostredkoval. Sme v tomto štádiu, ale môžem vás, môžem vás e, uistiť, že e, projekty, ktoré sú ešte v štádiu zvažovania, u nich sa snažíme maximálne rozšíriť geografický záber projektov, ktoré by mohli mať e, E, prospech z tejto iniciatívy projektových dlhopisov. A posledný komentár k, sekt- k sektorálnej distribúcii. Tu len dva komentáre. Poprvé, e, širokopásmové e, aktivity. V tom širšom rámci sme informovali, že tu bude len obmedzené množstvo širokopásmových projektov v prírodnej fáze, ale Typicky financovanie projektov nebol vlastne principiálnou metódou, ktorou sa tieto projekty financovali. typicky sa použilo korporátne financovanie alebo iné postupy, takže je tu dvojitá prekážka, ak sa chceme uchádzať o projektové financovanie a kapitálovo-trhové financovanie projektových dlhodpisov v tomto sektore. A po druhé, a to je komentár pána predsedu, myslím si, že obaja ste hovorili o dôležitosti trvalého udrženia financovania obnoviteľných energií. Momentálne nie je tu rozsah pre financovanie e, generačných aspektov obnoviteľných energií e, touto iniciatívou, pretože v rámci podmienok iniciatívy nespadajú, nesplňajú podmienky. Čo však splňa e, podmienky, to sú energetické siete TEN, budúce e, zariadenia a to je niečo, čo skúmame s, e, s najväčším záujmom. Takže tieto transeurópske siete. Snáď ešte e, komentáre, pokiaľ ide o ten pákový efekt. Presne, ak chceme získať viac zo zdrojov, ktoré máme, budeme mať viac pákového efektu ak teraz zoberieme tých 230, čo máme, LGTT a nových 230, tým budeme mať viac páky, ak by sme tieto tri zložky mali oddelené. Pokiaľ ide o triedy aktív a investorov, ktorých ste spomenuli vy a pán predseda, nad rámec e, vzdelávania e, investorov tu v Európe a angažovania v tejto investícii komisia veľmi aktívne podporuje infraštruktúru a medzinárodne ako triedu aktív. Veľmi aktívni sme v skupine G20 spolu s Austrálčanmi, ktorí budú mať predsedníctvo G20 budúci rok a spoločne s Nemcami a s Indonéziou, ktorí predsedajú pracovnú skupinu k dlhodobým investíciám, kde sú výrazné snahy na podporu infraštruktúry ako triedu aktív v Európe na medzinárodnej úrovni aktívne tiež spolupracujeme s ďalšími viacnárodnými skupinami e, Ázijskou investičnou bankou, ktorá pre niekoľkými mesiacmi spustila iniciatívu projektových dlhopisov v Indii a snažia sa koordinovať e, svoje kroky, aby to bol väčší záujem o túto skupinu projektov a v neposlednej miere spolupracujeme s OECD kde je pracovná skupina pre dlhodobné investovanie, kapitálové e, investície. K tým 30 áno, naša snaha zvýšiť 20 na 30 je presne zameraná na, na to, aby sme umožnili pokrytie riskantnejších projektov, či už z geografického alebo sektorálneho pohľadu. Toto je veľmi dôležité, aby sme tu mali flexibilitu, zamerať sa na riskantnejšie projekty. Neznamená, že každý projekt musí mať 30%, ale musíme mať flexibilitu e, zameranú na takúto výšku požiadaviek. A posledná otázka sa týkala portfólia projektov. Nuž, vy, my v komisii sa chceme pokúšať naďalej využívať techniku spájania viacerých malých projektov v iniciatíve projektových e, dlhopisov. Momentálne táto iniciatíva spadá právne na 10 projektov, ale my sa budeme snažiť replikovať techniky a dávať to do iných sektorov, alebo či sa budeme snažiť presvedčiť členské krajiny, aby replikovali túto techniku na národnej úrovni cez štrukturálne fondy. Takže hovoríme s trhom, hovoríme s, roz, s rôznymi aktérmi v ďalších rozpočtových oblastiach, kde budeme schopní potom predložiť návrhy, ktoré e, umožnia tejto technike projektových dlhopisov e, využitie v iných sektorov, kde sa dajú spojiť malé projekty, či už e, regionálne alebo v menších sektoroch. Merci beaucoup. Monsieur le rapport... Ďakujem pekne teraz, pán spravodajca. Thanks a lot for your, for your... Len stručne ďakujem pekne za vaše odpovede. Myslím, že sme sa dosť poučili o otázkach a všetci chápeme, že toto je len prvá z tých eh, správ, takže stále sme na začiatku celej pilotnej fázy. No a my ako súčasť rozpočtového, ako rozpočtový orgán vstupujeme do ťažkých rokovania o finančnom rámci, o rozpočte 2014 a o nástroj Connecting Europe. A samozrejme je veľmi dôležité, aby sme v rokovaniach uspeli aby sme dokázali ukončiť ten projekt. Myslím, že je rozumné mať druhú fázu na rok 2013, 2014, 2015 a predtým, než v plnej miere zač- začne uplatovať projektové body. Ja dúfam, že rada no, uzna, že to je rozumná cesta vpred. Európsky parlament nie je problémom. Spoločne by sme sa mali ich snažiť presvedčiť, že toto je správna cesta vpred. Ja ďakujem pekne. Ďakujem, pán spravodajca. Ivajlo, ty si požiadal slovo? Áno. Uh, uh, uh. No, úprimne povedané, mňa trochu, mi sa nepáči odpoveď o širokopásmom pripojení, pretože hlavne to financuje priemysel, to je jasné, ale my hovoríme o pripojení, ktoré nie je komerčne zaujímavé pre priemysel a už sa v parlamente dosť hovorilo o tom, ako európsky rozpočet by mohol v konečnom dôsledku pomôcť cez projekty PPP, tým, aby sa širokopásmový internet dostal do oblasti, ktoré nie sú komerčne zaujímavé pre spoločnosti. No a je tu obrovský záujem, ktorý pre, minimálne priemysel to prehlasuje. No a ja som prekvapený z toho, že vy hovoríte, že to, toto nie je dobré na rozvoj problému, a že by to mali financovať spoločnosti. To sa nedieje. To sa deje v tých najobývanejších oblastiach, ale nie inde. Ďakujem. K tomuto bodu chcete dodať niečo? Áno, ďakujem pekne. sa len zopakovate, Dúfame, že sa nám podarí e, predložiť niektoré projekty pre širokopásmové pripojenie, ale oni samé o sebe nezaoberajú sa faktom, že že nie samo sebe komerčne prišteľné do projektové bondy e, musia financovať e, komerčne úspešné, úspešné, úspešné zdroje. Dalo by sa to nejak spojiť e, cez nejaké iné fondy do balíčka, ktorý by bol vhodný na financovanie cez európske bondy a potom môžeme hľadať možnosť financovania cez kapitálové trhy. Ale doteraz nemáme schválenie pre projekty a žiadne projekty neboli eh, znamenané, ale my eh, sa zoberáme eh, viacerými možnosťami a dúfam, že v ďalšej správy už budeme môcť povedať, že sme v tejto oblasti úspeli. Veľmi dobre, ďakujem. Ďakujem páni Zdieľam záver Gorana Ferma. Bolo by želateľné, aby nové projekty v tejto experimentálnej fáze e, sa teda spustili na začiatku toho 7 obdobia. Treba skonštatovať, že bohužiaľ naše postupy sú naozaj veľmi dlhé, pomalé. Už dva roky, čo Európska komisia spustila projekt projektových bondov alebo obligácií v úzkej súčinnosti s EIB. A prvé projekty financované v tej experimentálnej fáze spustia práce až koncom tohto roka, takže dva pol roka, ak dovolíte, to nie je bohviaká rýchlosť, to trvá viacero rokov. Teda. Ďakujem, aby sme teraz podľa a harmonogramu je 11.30, aby sme išli hlasovať. A je tu len jedna jediná téma na hlasovanie. Miera úpravy priamých platieb Je to návrh stanoviska. Spravodajca je Giovanni Lavia. Ako som už povedal, Giovanni je žiaľ na trialógu o SPP. Poprosím vás, aby ste si všetci vzali vaše hlasovacie zoznamy. Ivajlo. Think if I may Ďakujem pekne. ak môžem povedať len dve vety k tejto téme, pretože sa o tom nehovorilo predtým na výbore. Už prvá vec, kompromis, ktorý bol prijatý, myslím, je dobrý a nemôžeme si niečo, čo je spojené s rokovaním MFF a to je v poriadku. Avšak druhá vec, a tu sú, tu je pár rozdielov, to je otázka princípu. My hovoríme o pravidlách, ktoré vstúpia do platnosti v tomto roku 2013 a budú platené v roku 2014. Takže všetky návrhy na zníženie Prahu na 150 tisíc, z 500 tisíc a bol každý mm, podrobne týmto škrtom a rovnako ako aj odstránenie výnimok pre Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko by znamenalo niečo a neviem, či to je právne možné. No a po druhé, ja by som informoval kolegov, že táto výnimka pre tri krajiny vyplýva z toho, že oni dostali priame platby v fáz, takže ani nedosiahli maximum priamých platieb, takže nie je to úplne zmysluplné ne, nemôžem to ani odporúčať, keď tieto krajiny dostávajú menej, hlavne Bulharsko, Rumunsko budú dostávať menej, alebo budú dostávať maximum priamo v plate roku 2016 a by sa niečo tu e, krátilo z toho, čo dostáva. Takže e, vysvetlenie, e, vysvetlenie výnimky je phasing, to, že v týchto krajinách nedostávajú plnú výšku prijavých platieb, ktorá sa navrhuje Hmm. No a samozrejme nie je to pokuta, ale je to istá korekcia, ktorá nie je správna. Ďakujem Ivajlo Monika Holmajer. Áno, už sme o tejto téme, o tejto téme sme hovorili zatiaľ iba raz, tak rád, aby som ešte vyjadrila isté rozčarovanie z toho, že komisia sa tu snaží v rámci ročného e, finančného rámca diskutovať o tom, že keď už teraz by sme nemali rozhodovať a e, predbežne rozhodovať pre viacročný finančný rámec e, no pre to právne hodnotenie kolegu Kalfína, neviem, ako je to právne preverené tie výnimky, ale ak tu budú nejaké sťažnosti, tak tak či tak sa ešte o tom bude rok diskutovať. Avšak ja stále považujem za problematické, že komisia návrhuje niečo, kde sa stávajú jednotlivé štáty proti sebe. už je tu o to, to, čo dostane a to musí platiť. Bežne v rámci krízových mechanizmov je to vždy tá funkcia, že všetci platia rovnako. Takže, a keď s takýmito mechanizmami začneme dlhodobo pracovať, tak tu v parlamente Zostane, vznikne hádka medzi štátmi, pretože členské štáty a vlády budú niečo hovoriť, že a začne možno niekoho jerať, že o tom, že Nemecko musí zaplatiť, ostatní nemusia platiť, čiže to by bola veľmi zlá situácia. Takéto ale komisie sú nepriaznivé v rámci krízových mechanizmov. Musíme hovoriť, že e, všetci platia samozrejme podľa veľkosti. Ale tento návrh komisie je skutočne zlý a preto musím povedať, že komisia už v minulosti predložila aj múdrejšie návrhy. Ďakujem. Je vous remercie, monsieur Ďakujem, pán Hartong. Ja, prepáč, ja som si zabudol uh, moju kartičku, tak by som chcel hlasovať s dýchnutím ruky za alebo proti. Très bien. No výborne. Aj to sa stáva každému z nás. Dobre, e, aj napriek týmto komentárom môžeme, alebo na základe z nich hlasovať kompromis veľké A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pokrýva to číslo 1, takže ideme na číslo 13 Georgia Lyona v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, overíme elektronicky. Euh, Otváram hlasovanie. 27 kartičiek. Otváram hlasovanie. A tých 27 už hlasovalo? Výborne. Uzatváram hlasovanie. 12 za 11 proti. Pán Hartong, vy ste za alebo proti? Zdržali ste sa? Proti? Takže 12 za, 12 proti, zamietnuté. No, tak toto je. Prvá časť. Znamená to, že druhá časť má význam, či nemá? Áno? Dobre. Spravodajca je za, kto je za? Proti? držali sa? Druhá časť je prijatá. Číslo 12 nevypadáva. Prvá časť áno, hovorí pán predseda. Aj druhá? Ale sú rozdielne? No, alors, euh, le secrétariat me dit... Sekretariat mi hovorí, že prvá časť čísla 12 je napojený na prvú časť 11. To sme odmietli, takže prvú časť 12 nemusíme hlasovať, ale treba hlasovať o druhej časti 12. Je to tak? Alebo je to pokryté? Oui.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 Spravodajca je za, kto je za prvú časť čísla 12. Proti? Je to asi to isté, ale overíme si to radšej elektronicky. Prvá časť 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. No, 14 za, 10 proti, Pán Hartong zdržal sa. Dobre, 14 za 11 proti. Treja sa zdržali. Takže prvá časť je prijatá. Dobre, druhú časť nebudeme musieť hlasovať. Dobre. Je pokrytá predchádzajúcim hlasovaním. Číslo 2 sa stiahlo. Číslo 14, 15, 16 sú pokryté kompromisom A. Tank číslo 3, ústny pozmeňovací návrh. Text máte v hlasovacom zozname, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Šeska je stiahnutá, 8 George Lyon. Spravodajca je za, kto je za, proti, Dobre, v nejakých politických skupinách sú rozdielne výsledky hlasovania, tak to elektronicky radšej overíme. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. 14. Pán Hartong sa zdržal. Gordán je proti. 14 za. 12 proti a 3 sa zdržali. Je to prijaté. Číslo 7 vypadáva. Jednotka tiež. Deviatka je pokrytka, pokrytá je desiatka. Dobre, finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Uzatváram, hlaso- uzatváram hlasovanie. 24 za, pán Hartong je proti. 25 za, 1 proti. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Štyria sa zdržali. Dobre, gratulujeme spravodajcom aj v neprítomnosti. Euh, Už nie je žiadne ďalšie hlasovanie, lebo žiadne žiadosti o prevody nie sú o transfery, tak navrhujem, aby sme išli na bod číslo 18. Poprosím o ticho. Číslo 18 a požiada Moniku Holmajer, ktorá nás nahrádza Georgia Lyona v tejto téme, aby nás informovala o práci spoločnej pracovnej skupiny predsedníctva. weil George da ist, aber es gibt diesmal gar nicht so viel. No ešte dobre, ďakujem pekne. Teraz ešte dnes nemám nejak veľmi čo dodať, pretože včera sa uskutočilo krátke stretnutie, na ktorom všetci traja sme upozornili na to, že v zápisniciach spoločnej pracovnej skupiny nemá sa vzbudzovať záujem, že sme prijali už nejaké rozhodnutia, ale že sú to návrhy, ktoré treba analyzovať tak, aby nevznikal nejaký zlý dojem. My sme pracovná skupina, máme taký názor, že to téma by sme sa mali zaoberať a analyzovať je tak ako napríklad spoluprácu s výborom regionov, spoluprácu s hospodárskym a sociálnym výborom v oblasti prekladov a v iných oblastiach. No už začali prvé rozhovory, pretože v rámci týchto dvoch výborov, a to môžem ako spravodajkyňa pre rozpočet parlamentu povedať, bohužiaľ, pol roka my v parlamente sme o tom diskutovali, ale výbory ešte tak nediskutovali. Čiže oni sú, sú takí prekvapení z tejto témy, pretože neboli informovaní, takže momentálne e, je tu moment prekvapenia, oni sa zaoberajú otázkou a potom budú o tom s nami diskutovať. Ďalej, po druhé, hovorili sme o Paper Smart v Európskom parlamente a totiž zníženie spotreby papiera. Je to otázka, otázka e-komity, či sa dá to nahradiť počítačmi. No a zistili sme, že kolegyne a kolegovia vo vzťahu e, teda počítače používajú rôzne, niektorí viac, niektorí menej. No a nemôžeme tých kolegov, ktorí ešte stále pracujú s papierom, nemôžeme ich nútiť používať len počítače, ale aj napriek tomu sú tu možnosti ďalšieho znižovania, ako napríklad, že by zápisnice zasadnutí už boli len elektronické, tak ako sa to v viacerých výboroch robí. Aj u nás v podstate, no a ja musím povedať, že to považujem za preskúmania hodné, aby protokoly dostávali v budúcnosti eh, iba elektronicky. A no, ďalej sme hovorili o preskúmanie, preskúmaní materiálov a zložiek na zasadnutiach a ich opätovné použitie doteraz boli ktoré e, sa živí, vyhadzovali, teraz by sa mali pozbierať a to, čo sa pozbiera, by malo byť opätovne použité, aby sa nemuselo všetko, nemuselo všetko opätovne tlačiť. To považujeme za správne Ďalej, alternatívou k tlačeným podkladom je e-committee a snažiť sa rozšíriť e-committee na, na to, aby to používalo čo najviac kolegov, keď sa dá, a hlavne podpora asistentov kolegov aj pri využívaní e-committee. Ja sama som sa zúčastnila e-committee a musím povedať, že e, pol hodina e, bolo školenia a potom eh, som sa musela sama s tým zoznámiť. No a nestačí, že to určite stačí kolegom, ktoré nepoužíva veľmi počítače, preto sme požiadali o to, ako sa dá to využiť. No a to všetko robiť elektronicky nuž a my sme dostali hodnotenie témy meetingu a hodnotenie mobilných zariadení ako tabletov na zasadnutí výborov na mesto papiera, pretože chceme e, precízne hodnotenie. No a keď menujem tieto štyri opatrenia, tak e, po voľbách roku 2014 e, by to znamenalo úsporu 11 miliónov strán papiera. Len tieto štyri, len tieto štyri opatrenia znamenajú 11 miliónov a to je skutočne obrovská suma, nad ktorou sa treba zamyslieť. No a môžeme ušetriť 600 tisíc eur. Takže to je v podstate to, o čom sme včera diskutovali. Požiadali sme generálneho tajomníka, aby nám predložil príslušné analýzy. No a tieto analýzy a rozhovory s výbormi by nám mal, mal nás informovať eh, na budúce o tom, čo je aktuálne. Okrem toho sa tam neobjavilo nič nové. Ďakujem. Ďakujem, Monika, za informáciu o práci pracovnej skupiny. Táto funguje veľmi dobre. Spokojní sú všetci. Nikto nechce položiť Monike otázku. Dobre. Číslo 11 nový návrh opravného rozpočtu, tak to je presunuté. Požiadali o to spravodajcovia. Tak ešte posledný bod, ktorý som spomenul na začiatku e, schôdze. Humanitárna pomoc Sýrie vzhľadom na občianskú vojnu v tejto krajine. Predseda výboru AFED sa na mňa obrátil a teda zaslal mi navrh listu, ktorý som vám distribuoval. On by chcel spolu podpísať eh, on, podpredseda ikonu a ja, aby sme poslali tento list, aby sme požiadali o navýšenie humanitárnej pomoci pre Syriu občania sú postihnutí občianskou vojnou vzhľadom na to, že aj konflikt, e, jeho situácia sa teda zhoršuje. Európske krajiny, či už v rámci EÚ alebo v rámci bilaterálnych dohôd, my sme prvými donormi, ide o 600 miliónov eur, 200 miliónov ide z EÚ v rámci pro, programu ECHO a 400 miliónov je pomoc jednotlivých členských štátov EÚ. Sýria je jedným z našich členov v rámci politiky susedstva, alebo je našim partnerom v rámci politiky susedstva. Ale táto dohoda sa nemohla finalizovať a teda fondy z týchto rozpočtových riadkov sa nedostávajú tam v decembri 2011 Európska komisia schválila špecifické opatrenie 10 miliónov eur v prospech palestinských utečencov a sírskych utečencov, ktorí sú postihnutí touto krízou. A v júni 2012, takže takmer pred rokom, bolo ešte ďalších 23 miliónov schválených pre sírske obyvateľstvo v Jordánsku a v Libanone. Ako viete, že tento, táto naliehavá pomoc, teda je to nástroj, ktorý je mimo VFR a môže byť financovaný na základe sum, ktoré neboli využité minulé roky a rezerva je v súčasnosti 115 miliónov eur vo viazaných prostriedkov a 45 v platbách. A AFED to zanalizoval tak, že by bolo želateľné dať časti týchto fondov v rezerve, aby sa navyšila pomoc osobám, ktorí sú postihnutí, alebo ktoré sú postihnuté občianskou vojnou v Syrii. A v tom liste sa navrhuje tiež, aby sme všetky členské štáty v EÚ vyzvali, aby sa snažili aj oni pomôcť tomuto obyvateľstvu ten princíp, že by sme všetci treba predsedovia podpísali ten list, chcem, aby ste to schválili, pretože ja ako predseda výboru pre rozpočet, tak um, ja, mňa to vždy trochu trápi, že nechcem uh, podporovať výdavky. To nie je obvyklá úloha nášho, teda nášho výboru, ale z oči v oči zase na druhej strane je tu tá humanitárna stránka, ten tragický osud ľudí a ak náš parlamentný výbor skôr sleduje tie otázky a obmedzuje teda naše rozpočtové, rozpočtové kapacity, ale ak si myslíme, že je to naozaj veľká priorita, tak e, skutočne si treba položiť otázku, že či by e, nestalo za to, aby sme sa zúčastnili tejto iniciatívy alebo či to necháme len v kompetencii tých dvoch parlamentných výborov. Ide o to, či sa tieto tri parlamentné výbory spoja. To je takéto politické rozhodnutie. List bude zaslaný írskému ministrovi financií a pani Eštonovej. Gorens. Veľmi dobre ste zrezumovali situáciu. Ja som koordinátor v DV a táto problematika sa ma veľmi týka. Kompetentná komisárka robí vynikajúcu prácu, len bohužiaľ nemá financie a tiež ste správne pripomenuli, že EU je jednoznačne jedným z prvých donorov. Komisia vyvinula obrovské úsilie a k tomu sa pridávajú ešte financie členských štátov. Nemy, nemyslím si, že tu by sme sa mali nejak príliš trápiť tým, e, že budeme schvalovať výdavky. Tu ide o určité záväzky alebo sluby. Ako viete, v roku 2005 sa EÚ zaviazala aj členské štáty. E, prijali teda záväzok, že 0,7 pôjde z HDP na e, rozvojovú pomoc, na humanitnú pomoc a a teda humanitná pomoc je, e, naliava pomoc je súčasťou tejto rozvojovej pomoci. Takže to je len určitý záväzok a my k tomu pripomíname, že teda ten treba, tento záväzok treba mu dostať a musia mu dostať 24 členovia. Je to Európska komisia a členské štáty. Ja som bol ministrom humanitných akcií v mojej krajine. Vždy som takto postupoval. Keď EÚ nemala financie, tak e, ja som sa vždy spýtal, kde by som mohol byť užitočný, aby sa tieto situácie lepšie manažovali, ktoré sú ťažko predvídateľné, to všetci vieme. Treba samozrejme vychádzať z dobrej vôle a podpory týchto členských štátov. Ja si myslím, že určite tento list bude mať väčšiu váhu, keď tam bude aj váš podpis. Nejde tu len o prázdny kompliment a bolo by dobré, keby tri parlamentné výbory, ktorých sa tu týka, podporili záväzky a sluby EÚ. Pokiaľ ide o VFR, členské štáty znížili ich záväzky v porovnaní s tým, čo komisia žiadala. A pán Van Rompuy, myslím, povedal, že to, čo nebude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 či táto pomoc sa bude poskytovať len ľuďom v Sýrii alebo aj Sýrčanom v Jordánsku a v Libanone. L'ensemble, bien entendu. Všetkým, samozrejme, všetkým. Ide o to, aby sa pomohlo obyvateľstvu, ktoré trpí vojnou. Veľmi ťaž, často sú to utečenci, či už sú v Sýrii alebo v susedných krajinách. Ďalšie poznámky nie sú, takže myslím, že je tu široká zhoda na tom, že je vhodné, aby sme takto postupovali. A náš výbor Náš, môjim podpisom sa zúčastní tejto iniciatívy v spolupráci s AFETom a Ekonom. Takže ten list podpíšem. Dobre, kolegovia. Skončili sme, vyčerpali sme body programu a naše budúce stretnutie bude 29. mája. Malo by to byť od 11.30 do 13.30. Ďakujem.